Good afternoon, colleagues, and welcome to this hearing. Vítajte kolegovia a vítajte na našom stretnutí vypočutie ochrana osobných údajov a súkromného života v elektronickej komunikácii v EÚ. Dovolte privítať vás všetkých, aj našich hostí. Je to naozaj dôležitá problematika, naozaj veľmi špičkový špičková téma e, našej práce. Maria Loresten, e, spravodajkynia, e, je tu s nami takisto aj spravodajcovia Tieňovi, ktorých si dnes vypočujeme. Už teraz im ďakujem za odvedenú prácu na veľmi dôležitej a zaujímavej problematike. A samozrejme, pri dnešnom vypočutí máme zaujímavých rečníkov, ktorí nás uvedú do kontextu tejto problematiky a určite postupne prídu ďalší poslanci. Všetkých vás tu však srdečne vítam. E, uvediem kontext toho, o čom hovoríme a potom predstavím e, troch panelistov a e, v rámci prvého stretnutia, prvej časti budeme hovoriť o inštitucionálnych aspektoch tejto problematiky. Budete mať možnosť diskutovať s nimi. Na úvod by som chcel povedať, že toto vypočutie je vysielané cez internet a všetky vystúpenia rečníkov a účastníkov budú um, nahraté. Takže o čom hovoríme, kolegovia? Hovoríme o návrhu komisie z januára 2017 návrh nariadenia o rešpektovaní osobného života a ochrane osobných údajov v elektronickej komunikácii tzv. e-privacy nariadenie. A toto nariadenie ruší predchádzajúcu smernicu alebo nariadenie súkromí elektronických komunikácií z roku 2002. Aktuálna platná smernica dáva pravidla, ktorými zaručuje ochranu súkromia v sektore elektronických komunikácií a doplňa a špecifikuje formálne aspekty smernice e, 5826 e, hovorí o ochrane základných ľudských práv, rešpektovania súkromného rodinného života, tak ako to v článku 7 Charty základných ľudských práv. Takže navrhované nariadenie tzv. e-privacy zohľadňuje význam technologického a hospodárskeho vývoja v sektore elektronickej komunikácie od roku 2002, v ktorom existujú nové služby interpersonálnej komunikácie paralelne s tradičnými komunikačnými službami a majú podobný vplyv na súkromie a ochranu osobných údajov jednotlivcov. Na uvedené nové služby sa nevzťahuje ochrana súkromného života a spracovania údajov stanovená v smernici e-privacy 2002 58, v dôsledku čoho nie sú chránené. Rozsah posobnosti návrhu je rozšírený o nové formy elektronickej komunikácie a zabezpečuje rovnakú mieru ochrany, tak ako je to uvedené v GDPR a zohľadňuje aj aktuálne rozhodnutie Európskeho súdneho dvora. Takže teraz sme rozšírili pôsobnosť návrhu o nové formy elektronickej komunikácie, ktorým sa zabezpečuje rovnaká miera ochrany jednotlivcov bez ohľadu na použitú komunikačnú službu. Zohľadňujú sa skúsenosti získané za mnohé roky v súvislosti rôznych nástrojov, sledovania osôb a kúky a iných nástrojov, a ktoré majú vážne dopady na súkromný život a dôvernosť komunikácií. Pravidlá Mm, by nemali znižovať mieru ochrany, ktorú ponúka Všeobecné nariadenie ochrane súkromia. Tento návrh má zvýšiť bezpečnosť a e, dôveru v e, elektronických komunikáciách a splniť tak e, stratégiu jednotného digitálneho trhu. Takže sú tu konkrétne prvky, ktorými Európsky parlament stanovuje hlavných aktérov, sektor telekomunikácií, nových komunikačných služieb, spotrebiteľ mimovládnych organizácií, e, akademickú obec orgánov pre ochranu údajov, samozrejme, s cieľom získať komplexný a reprezentatívny obraz o príprave legislatívnej správy výboru LIBE pani Loresten. A to bol taký suchý úvod. Dúfam, že naši panelisti určite poskytnú zaujímavejšiu hĺbkovú analýzu, <clears throat> tak ako to máme my. E, takže budeme mať najporečníkov a potom debatu. Poprosím, uvedte kolegom, naznačte im, či chcete vystúpiť alebo nie nahlaste e, svoj záujem o vyjadrenie počas vystúpenia rečníkov. Takže v tej prvej časti si vypočujeme najprv komisiu, pani Despina Spanu, riaditeľka GR Connect. A som veľmi rád, že ste prišli medzi nás a máte e, priestor na vystúpenie 10 minút. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán Morajs. Je to naozaj vynikajúci výsledok, e, čo sa týka počtu účastníkov vzhľadom na tento týždeň, kedy mnohí ľudia sú na dovolenkách. A som rada, že je tu tak veľa poslancov parlamentu, čo pre nás veľkou cťou aj signálom toho, že tento návrh je veľmi dôležitý. Ale nedávno som sa dostala k tejto problematike, pred niekoľkými mesiacmi predtým som mala na starosť spotrebiteľov a niektorí z vás to viete, Takže môžem vám povedať, že v rámci portfólia pre ochranu spotrebiteľa veľká časť rozsahu vlastne prebrali témy ochrany osobných údajov. Čím ďalej napredujeme, tým väčší záujem majú spotrebitelia nielen o voľbu a cenu, ale aj o ochranu v rámci moderného digitálneho sveta. Chcela by som vás upozorniť na to, čo sa udialo minulý piatok, je to veľmi dôležité. Ministri G20 sa dohodli vo vyhlásení o digitálnom hospodárstve na tom, že zohľadnia aj otázky, ktoré súvisia s ochranou spotrebiteľa na základe samitu spotrebiteľa z minulého mesiaca, kde ochrana osobných údajov a predovšetkým ochrana súkromia boli uvedené ako jedna z desiatich najdôležitejších tém ktorú si musíme uvedomiť, keď hovoríme o digitálnej transformácii našej spoločnosti. A zároveň by som chcela povedať aj to, že na tomto samite Európa bola uvádzaná ako vzor toho, kde máme moderné pravidla. Nie len to, že máme pravidla, ale že tie pravidla sú moderné. A to sa snažíme sprobiť aj v našom návrhu. A v tom čase, ktorý mám dnes vyhradený, sa snažím, pokúsim vysvetliť logiku prečo navrhujeme niečo o elektronickou ochrane súkromia, aké ciele sledujeme týmto návrhom. Dúfajú, že budeme mať konštruktívnu diskusiu eh, v rámci tohto veľmi dôležitého panela, ktorý sa vám podarilo zostaviť. Jeden z, obie, z jasných dôvodov, prečo predkladáme náš návrh, je taký, že je samotná ochrana. Ide o to, že súkromná ústna komunikácia v elektronickom svete musí byť súkromná. E, čo sa týka fyzickej korešpondencie, to isté pravidlá ochrany súkromia sa musia stiahovať aj na elektronickú komunikáciu, pretože e, záujmy ľudí a kde sa ľudia nachádzajú, môžu byť kompromitované zverejnením týchto informácií. To rozhodnutie súdneho dvora. Druhý dôvod, e, nehovorím iba o súkromných osobách, ale aj právnych, právnických osobách. To je typické, čo všetkým pre Európu je to veľmi dôležité nie, máme to ako všeobecné nariadenie ochrany osobných údajov. Nehovorím iba o fyzických osobách, ale hovoríme tu aj o komunikácii správnických osôb, to znamená jednotlivých odvetví medzi sebou právnické osoby a teda jasným cieľom je obchodné tajomstvo. A tretí základný dôvod pre Európu je ten, že toto má umožňovať slobodu prejavu, ale zároveň aj voľný tok informácií. Musíme mať dostatočné záruky na to, aby údaje informácie mohli plynúť a umožniť spoločnosti a podnikom prekvitať. Samozrejme je tu veľmi dôležité prepojené so všeobecným nariadením ochrany osobných údajov. Je to súčasť modernizácie oboch oblastí a sledujú ten istý cieľ. Ale samozrejme Rozsah smernice ochrany súkromia je iný ako rozsah nariadenia Všeobecného nariadenia ochrany osobných údajov. Tu hovorím o článku 8 Európskej charty základných ľudských práv, zatiaľ čo tento návrh stavia na interpretácii základných práv na ochranu dôvernosti komunikácie. To je článok 7 Charty základných ľudských práv. Takže už samotný rozsah pôsobnosti je rozdielny aj v tom zmysle, že ochranu údajov rozširujeme nie len na osobné a neosobné, ale aj na fyzické osoby a právnické osoby, ale zároveň zabezpečujeme pokrytie dôvernosti informácií. Aké ciele sledujeme týmto návrhom? Prvým cieľom je vysoká miera ochrany cez silné pravidla ochrany súkromia, čo sa týka dôvernosti elektronickej komunikácie. Pán Moráš to už spomenul, že cieľom tohto návrhu je zvážiť technologický vývoj, zohľadniť ho. A tu sa snažíme zohľadniť to, že máme teraz nové služby, ktoré využívajú spotrebitelia a občania a je veľmi dôležité, aby pravidla súhlasu, ktoré sa týkajú komunikáciou dajov, sa stiahovali aj na tretie strany, ktoré majú prístup k obsahu k mobilným telefónom, počítačom užívateľov a tak ďalej, alebo ktorí chcú uskladňovať, uchovávať informácie, ako napríklad cookies. Čiže to je prvý, prvoradý cieľ a myslím si, že odráža zároveň aj už odvedenú prácu v tejto oblasti čo sa týka cookies, tak ich nazývame, článok 29, pracovná skupina podľa článku 29, ktorá rieši otázku ochrany osobných údajov. V roku 2015 spravila takú celkovú kontrolu a zistila, že viac ako 16 tisíc cookies nájdete na webovských stránkach, čo je pomerne veľký počet a často majú dátum expirácie veľmi neskoro a e, dospela k záveru, že webovské stránky musia e, poskytnúť viac informácií o tom, ako bol získaný tento platný súhlas, či zmysluplným alebo iným spôsobom. To znamená, ten súhlas spotrebiteľa občanov musí byť e, prijatý za plného vedomia toho, že dávajú súhlas. Situáciu chceme napraviť a v našom návrhu Navrhujeme dva konkrétne opravné prostriedky. Prvým je povinnosť e, prehľadačov internetu dať možnosť zabrániť tretím stranám uskladňovať alebo spracovať informácie na koncových zariadeniach užívateľa. A druhý opravný prostriedok sa týka internetových prehľadačov ktorý vyzýva užívateľov pri inštalácii, čo im umožní ľahko si zvoliť nastavenie ochrany súkromia, ktoré sa ponúka. To už sa testovalo v iných oblastiach, v oblasti hospodárskej súťaže, pri voľbe internetových prehľadačov a to viete, že sme tam mali úspech. Druhým cieľom je vytvorenie rovnakých podmienok pre všetkých. Je veľmi dôležité, aby všetci aktéri, ktorí ponúkajú elektronickú komunikáciu na trhu, aby pracovali v rámci toho istého reglementačného rámca a zároveň sme podporovali inovácie. To znamená, zabezpečili to, že je tu právna istota v právnom rámci pre nové mody, ktorí môžu prísť na trh. Technológia sa vyvíja, ľudia, ktorí už nepoužívajú tradičné komunikačné prostriedky, ale komunikujú modernými E, komunikačnými prostriedkami, ktoré ponúka internet a často ľudia využívajú iba internet na takéto účely, čo štúdie potvrdzujú. A takíto poskytovateľia v podstate funkčne sú porovnateľní s poskytovateľmi tradičných komunikačných služieb, ale nevzťahujú sa na ne tradičné pravidla. Čiže toto bolo potrebné napraviť. Tretím cieľom bolo zabezpečiť konzistentnosť s nedávno prijatým nariadením, všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, a elektronickom kódexe elektronickej komunikácie, o ktorom momentálne sa rokuje medzi zákonodarcami, čiže chceli mať koherentný ráme, čo sa týka definície a pokrytia. Takisto je to ešte štvrtý cieľ, na ktorý by sme nemali zabúdať. Problém s týmito pravidlami väčšinou sa týka presadzovania týchto pravidiel. A teda zosúladili sme spôsob presadzovania pravidel ochrany súkromia. Tie orgány, ktoré budú presadzovať nariadenie, všeobecné nariadenie ochrany osobných údajov, ktoré budú mať znalosti, prístup na trh a zabezpečia koherentný efektívny spôsob uplatňovania všetkých pravidel. Čiže to boli hlavné ciele. Aká je aktuálna situácia? Už sme mali dve diskusie na úrovni pracovnej skupiny na rade a dúfame, že prvé čítanie návrhu ukončíme ešte počas malckého predsedníctva a potom dúfame, že sa posunieme ešte rýchlejšie počas estonského predsedníctva. V tomto hľade odvedená práca parlamentu je veľmi dôležitá, pretože sme začali identifikovať tie témy, ktoré budeme musieť prediskutovať ešte e, viac a dúfam, že dnešné stretnutie prinesie zaujímavé výsledky aj v tomto ohľade a prinesie nám zaujímavé dobré myšlienky. Minulý týždeň bolo schválené stanovisko pracovnej skupiny podľa článku 29, ktoré viac menej víta návrh, ale identifikuje určité nedostatky. Vidíme, že miera ochrany nie je dostatočne vysoká, takže to je si dôležité povedať. A čakáme po uh, prázdninách, aby orgán dohľadu na dochranu osobných údajov vydal svoje stanovisko. Čiže toto sú lehoty dôležité pre trh, pre orgány, aj pre občanov. Dôležité je to, že e, schválenie by malo byť čo najskôr, ako bude vstúpiť do platnosti všeobecné nariadenie, to znamená v maji 2018, čiže bude mať koherentný prístup a ešte mi ostalo 50 sekúnd navyše. Ďakujem pekne. A tým pádom ostáva viac priestor na otázky, čo je vynikajúce. Takže vypočujeme si názor orgánu na ochranu osobných údajov v máji, ale Giovanni Petrel je dnes s nami, e, orgán dohľadu nad ochranu osobných údajov, ktorý môže vyjadriť svoj názor. Giovanni, nech sa páči. Máš priestor. Ďakujem pekne, pán predseda, pre všetkým príjemné popoludne. Povedzme, že tu je také predstanovisko. Nechcem zneužiť tých 15 sekúnd. Samozrejme, chcem sa poďakovať za pozvanie a začať s tým, že uh, poviem taký osobný príbeh, pretože tá téma ochrany súkromia v komunikácii mi je blízka. Pred mnohými, mnohými rokmi uh, ako tali- zastupca talianskej štátnej správy počas rokovaní o ochrane súkromia, tak ako sa uplatňovala v rámci nariadenia o telekomunikačného sektora. Prvá kasicárska spoločnosť 9766, otázka prístupu, konkretizovať a doplniť všeobecné ustanovenia, ktoré sa majú uplatňovať na všet, horizontálne na všetkých spracovateľov údajov. A 20 rokov neskôr sa púšťame do ďalšej kapitoly. Tentokrát je to nariadenie, ktoré je zamerané na konkretizáciu a doplnenie všeobecných ustanovení vo všeobecnom nariadení. A viac menej hovoríme stále o tom istom. Konzistentnosť, tak ako to tu zaznelo, koherentnosť, nesnižovanie existujúcich záruk, selektívny prístup, technologická neutralita, orientácia do budúcna. Takže som veľmi rád, že môžem hovoriť o svojej skúsenosti, ale aj o svojich názoroch e, k tomuto návrhu. Toto nariadenie e-privacy EU ochrana súkromia a rámec ochrany osobných údajov. Bez tohto návrhu by bol neúplný. Všeobecné naredenie ochrany osobných údajov bez pochyby je jedným z najväčších, najlepších dosiahnutých výsledkov tohto volebného obdobia a potrebujeme aj špecifické konkrétne právne nástroje e, na ochranu e, súkromia podľa článku 7 charty ku ktorým sa vyjadrili dva súdy. Dôvernosť komunikácia je základnou zložkou takejto ochrany súkromia. Takže aj pracovná skupina podľa článku 29 vo svojom nedávnom stanovisku sa tak vyjadrila a ja takisto podporujem návrh komisie, ktorého cieľom je dosiahnuť práve toto. A takisto podporujem tú voľbu právneho nástroja, teda nariadenie ktoré, ako viete, nielen bude, uplat- bude platné priamo, ale prispieje k väčšej miere harmonizácie a konzistentnosti. A vítame nakoniec aj ambíciu návrhu poskytnúť vysokú, ešte stále vyššiu mieru ochrany, čo sa týka aj obsahu, aj metadát. Čiže ak toto sú ciele, plne podporujeme myšlienku toho, aby povinnosti dôvetnosti sa uplatňovali na širší záber poskytovateľov a širší záber služieb vrátane tzv. over-the-top services, čo odráža pokrok technológií a zmien, akým využívame e, aplikácie v rámci služieb a prepojené zariadenia tak ako to poznáme dnes v porovnaní so situáciou iba pred niekoľkými rokmi, ktorá bola iná uvádzam ďalšie pozitívne prvky, tak to spravila pracovná skupina podľa článku 29 minulý týždeň, takže pokračujem o tých pozitívach. Vítame to, že návrh dáva orgánu na ochranu osobných údajov vykonávať tie právomoci vrátane možnosti spolupráce a mechanizmu konzistentnosti v rámci budúcej rady pre ochranu osobných údajov tieto právomoci prispejú ku kozistnejšiemu, efektívnejšiemu presadzovaniu práv na ochranu súkromia podľa nového nariadenia v celej EÚ. Podobne ako pracovná skupina podľa článku 29 povedala minulý týždeň, aj my máme určité obavy ohľadom toho, či návrh v aktuálnej podobe môže dosiahnuť to, čo slubuje. To znamená vysoká miera ochrany súkromia v elektronickej komunikácii. Prečo máme takéto obavy? Predovšetkým ide o zložitosť navrhovaných pravidiel. To je veľmi hrozivé. Komunikácia sa stále viac presúva do metadát, obsahu, údajov v koncových zariadeniach a to všetko si vyžaduje inú mieru dôvernosti, vzťahujú sa na to rôzne výnimky a táto zložitosť môže priniesť nutne riziko nedostatočnej ochrany. Po druhé, väčšina definícií, na ktorých stavia tento návrh, o nich sa bude rokovať v inom kontexte kontexte iného právneho nástroja. Európskeho kodexu pre elektronickú komunikáciu a dnes nie je žiadne právne opodstatnenie na to, aby sa tieto dva nástroje tak úzko prepojili. A definície z kodexu, ktoré sú zamerané na fungovanie trhu a hospodárskú súťaž, jednoducho nie sú vhodné e, pre kontext ochrany základných práv. Takže v našom stanovisku ktoré by sme chceli zverejniť hneď po Veľkej noci. By sme chceli argumentovať za to, že je potrebné mať nutné definície v nariadení ochrane súkromia, také, ktoré zohľadnia špecifický rozsah a ciele. Po tretie, musíme venovať mimoriadnú pozornosť otázke ďalšieho spracovania dát elektronickej komunikácie, spracovateľmi dát inými, ako sú poskytovateľia elektronických služieb, na ktorých sa vzťahuje tento návrh. Čiže ďalšia miera ochrany na údaje komunikácie nebude mať zmysel, ak sa tomu bude dať ľahko obísť, keď sa jednoducho transferujú údaje tretej strane. Takže miera ochrany by mala závisieť od citlivej povahy predmetných informácií a nie od toho, kto je E, držiteľ alebo spracovateľ údajov. Dovolte ešte na záver povedať, že nedosiahneme ambíciu ochrany súkromia a dôvernosti komunikácie, ak nebudeme mať silné požiadavky na obidva typy ochrany súkromia by design and by default, to znamená špecificky navadnuté a štandardne nastavené. Mnohé tieto obavy zdieľajú aj odborníci na pracovnej skupine podľa článku 29 v e, svojom predbežnom stanovisku z minulého roka a e, posledné stanovisko z, z 4. apríla 2017. Ja som prispel aj k tomuto stanovisku, som členom tejto pracovnej skupiny. Podľa nás poskytneme konvergentné a koherentné návrhy na to, ako vyriešiť tie najpálčivejšie problémy, a to v synergii s stanoviskom pracovnej skupiny podľa článku 29, tým, že sa zameriame na tie oblasti, kde sú závažnejšie obavy a iné oblasti, kde je potrebné takisto zvážiť určité obavy. Takisto aj zo pár detajlov, ktoré si vyžadujú objasnenie. My konkrétne sme zameraní na to, že chceme poskytnúť ďalšiu príležitosť na to, aby sa riešili najcitlivejšie otázky, vrátanie tzv. cookie walls, právnych dôvodov, legitímnych záujmov e, v súvislosti s súkromím v elektronickom svete a metadáta, obmedzenie rozsahu pôsobnosti práva a povinnosti v iných oblastiach ako presadzovanie práva. Dovolte sa vrátiť k cieľu tohto návrhu nariadenia špecifikovať a doplniť existujúce opatrenia v rámci GDPR, konkretizovať a doplniť v mojom slovníku znamená taký malý priestor pre úpravy, to znamená úplná konzistentnosť a koherentnosť, to znamená veľmi selektívny prístup, to znamená plná podpora s cieľom navýšiť existujúce záruky a nie znižiť tie, ktoré už sme vyrokovali pred 4 rokmi v tomto parlamente. Táto práca je zásadná aj pre budúcnosť, budúci právny rámec, ktorý sa bude uplatňovať na celú Európsku úniu, inštitúcie, orgány, kancelárie, agentúry. Keďže výsledky sa premietnú aj do tohto rámca. Takže ďakujem za pozornosť a dúfam, že prispiejeme do tejto diskusie. Neponúkol som vám ďalších 15 sekúnd navyše, ale zmestil som sa do mojich 10 minút. Výborne, ďakujeme Giovanni. Prečo každý spomína čas? Čo ja mám takú zlú reputáciu, že tak tlačím održanie rečníckého času? ktorá sa takto šíri. Ďakujem pekne, naozaj veľmi zaujímavé. Tretím rečníkom je to Frederik Zuderven Borgesius, ktorý predstaví predbežné zistenia štúdie o hodnotení návrhu Komisie o súkromných elektronických komunikáciách. Toto dala vypracovať tematická sekcia pre práva občanov a ústavné veci. Pán Borgesius pôsobí na Inštitúte pre informačné právo Amsterdamskej univerzity a naozaj sa vyzná v tejto oblasti. Takže, e, pán doktor Borgesius, vitajte, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, spolu s mojim týmom chystáme štúdiu o návrhu e-privacy. E, chcem najskôr zablahoželať k ambicioznému návrhu. Keďže mám iba 10 minút, tak sa len stručne dotknem štyroch e, slabších bodov v tomto návrhu. Mám tu aj prezentáciu, poprosím, aby sa spustila od začiatku. Výborne. Takže to ste štyri body, ktoré spomínam. Wi-Fi tracking, to je článok 8, e, potom Privacy by Default, e, Tracking Walls a Communications Confidentiality, to sú moje témy. Ďalší slide poprosím. Takže Wi-Fi tracking, vystopovanie eh, Wi-Fi. Keď sa pozrite na súčasný článok 8, hovorí sa tam, že sledovanie ľudí na uliciach prostredníctvom Wi-Fi alebo Bluetooth signálu. Toto je umožnené bez udelenia súhlasu, pokiaľ e, to firma urobi takouto formou. E, poster, ak e, sa v tomto meste zalogujete, tak vás budeme sekundu sekundou trekovať. Nie je ani možnosť opt-in, ani opt-out. toto mm, stopovanie eh, nie je možné nejakým spôsobom zastaviť iba vypnutím Wi-Fi alebo Bluetooth. My si myslíme, že toto nie je akceptovateľné. Navrhujeme také pravidlo z dvoch častí, ktoré by podľa nás bolo lepšie. Teda eh, tracking Wi-Fi a Bluetooth by eh, bol možný po informovanom predchádzajúcom udelení súhlasu, alebo druhá možnosť, ak napríklad ide o nejaké davy eh, v mestách, eh, hudobné festivaly a tak ďalej, ak máte záujem o takéto údaje, tak eh, ten DAO, to je v poriadku, ale je potrebná okamžitá anonymizácia a agregovanie údajov Vidíte, kedy e, sú viac aktívni, kedy menej aktívni, ale aby to nebolo individualizované, aby firma nemohla sledovať jednotlivcov. Článok 29, táto pracovná skupina e, prichádza s ďalšími návrhmi e, ďalších záruk. Dobre, teraz ďalšia téma a zároveň ďalší slajd. Toto je téma relatívne jednoduchá. Článok 10 súčasného návrhu v skratke hovorí to, že browsery by mali dať možnosť e, na výber pri e, tracking cookies e, užívateľom. Lepší systém by bol taký, kde by v browseri mali byť defaultne, teda od začiatku nastavené takéto ochrany súkromia Pracovná skupina Čoločanku 29 minulý víkend prišla s technologicky neutrálnejším nápadom, ktorý si zaslúži zamyslenie e-privacy nariadenie by malo požadovať, aby firmy, ktoré sa oberajú trackingom, aby tieto dodržiavali e, štandard no track alebo podobný štandard. Čiže aby ľudia mohli povedať e, trackingu nie, bez toho, či sa to robí formou cookies, flash cookies alebo inou formou. Čiže e, prehliadače, browsery by mali byť defaultne nastavené e, priateľsky, pokiaľ ide, alebo pozitívne, pokiaľ ide o ochranu súkromia. A teraz uh, tracking walls alebo cookie walls, uh, take it or leave it um, voľba. Uh, toto je relatívne nová stránka uh, jedného televízneho kanálu. Keď prídete na ich stránku, tak tam je takýto pop-up, kde sa hovorí, kliknite na to oranžové, ak uh, súhlasíte s tým, že my, eh, rôzne technikové firmy, reklamné firmy a nejaké ďalšie firmy, o ktorých ešte nevieme, lebo prebieha real-time bidding, tak kliknite na eh, oranžové, ak chcete byť trackovaní týmito firmami. Kliknite nie, ďalší slajd poprosím, tak vás na stránku ani nepustia. Takže toto je naozaj taký vtip, ako by si robili mm, srandu zo eh, slobodného udelenia súhlasu. A teraz ďalší slajd. Ako to riešiť? Uvediem dva návrhy. Buď to zakážeme, takéto tracking walls, to by bolo najjednoduchšie riešenie, jednoduché, čisté, elegantné, alebo príjmeme taký nuansovanejší prístup, zadefinujú sa určité okolnosti, za akých e, by takéto tracking walls nemali, umožnen- nemali byť umožnené, čiže nejaké čierne zoznamy alebo e, šedé e, zoznamy, e, napríklad e, stránky štátne alebo verejného sektora by nemali mať nikdy aktivované takéto tracking voly alebo stránky nemocníc, alebo stránky, kde by sa mohli dostať reklamné spoločnosti k údajom. Takéto by nikdy nemali používať tracking walls. Potom firmy, ktoré majú e, monopolné postavenie alebo e, postavenie podobné monopolu podľa pravospodárskej súťaže, takéto by nemali mať právo na takéto e, tracking walls, lebo ľudia naozaj v takom prípade nemajú na výber. Takže je to trošku nuancovanejšie, ale je to trošku komplikovanejšie, čiže skôr by som sa prikláňala k tej prvej možnosti uplatňovania celoplošného Teraz e, ďalšia téma, štvrtá a už posledná v rámci mojej prezentácie. Dôvernosť komunikácií naozaj veľmi stručne zhrnuté články 5 a 6. E, podľa nich e, je zakázané robiť dohľad, e, vstupovať do komunikácií, teda nemali byť možnosť nejakým spôsobom nahrávať alebo analyzovať e-maily alebo telefonické hovory, okrem výnimiek, to je bezpečnosť siete, alebo ak nemáte súhlas používateľov samozrejme. Toto je systém podľa nás dobrý, je to dobrý systém regulácie, čiže žiaden nejaký legitimný záujem, e, takéto niečo istotne neobhajujeme, ale ten systém sa dá ešte vylepšiť. Myslíme si, že každý užívateľ by mal dať súhlas s analýzou alebo nahrávaním svojich komunikácií. Napríklad, keď niekomu pošlem e-mail, a poskytovateľ toho druhého robí data mining e, na zacielenú reklamu, e, tak e, ako som ja mohol poskytnúť ako posielateľ, ako dosiateľ toho e-mailu súhlas. Čiže za každým by tam mal byť súhlas so vstupom do vlastnej komunikácie, to vám príde dosť evidentné. A Samozrejme, že sú potrebné určité výnimky pre prípady typu bezpečnosť siete, filtrovanie spamu, Čiže toto by sa dalo ešte doladiť, samozrejme tie výnimky, ale sme proti e, nejakému e, vyjadreniu e, legitimate interest bez konkrétneho zadefinovania. Takéto riešenie by sa nám nepačilo. A teraz, či to má byť systém recast alebo delegované, delegované akty, ktoré by sa mali používať na účely e, pridávania výnimiek, lebo predstavte si, tak máme nejaký zoznam výnimiek, o 5 rokov si uvedomíme, aha, takáto nová technológia, máme tu e, nový druh metadát, e, je potrebná analýza, pokiaľ ide o nové rizika a tie existujúce výnimky nepostačujú. Čiže či prepracovanie textu, nariadenia alebo delegovaný akt na pridanie výnimky Čiže ak vystane nejaký problém, ktorý zákonodárca pôvodne nepredpokladal, tak sa to dá samozrejme doplniť. A ešte posledná pripomienka, snad najkontroverznejšia z mojej strany dnes. Návrh prišiel s rozumným rozhodnutím, podľa ktorého OTT, over the top, providery musia chrániť dôvernosť komunikácií plne súhlasíme, to je tiež evidentné, ale dajú sa predstaviť aj argumenty na ďalšie regulovanie prísnejšie providerov prístupu k internetu, pretože oni naozaj vidia všetko, všetko, čo robíte. WhatsApp, Skype, Gmail, za tento rámec. Čo zakodujete, to síce nevidia, ale parlament by sa mohol možno zaobrať prísnejšími pravidlami pre providerov. Napríklad, že by nemohli využívať eh, formy zacielného marketingu, ako to robia niektoré firmy v Spojenom kráľovstve, eh, ako sa o to pokúšali pred niekoľkými rokmi. A ešte ďalšia vec, tiež možno evidentná pre väčšinu, ale poviem to a to, že je potrebné mať samostatné pravidla e-privacy, hoci GDPR e, je tiež kvalitný text. Ďakujem pekne. Um, Kľudne aj zatlieskajte, ak máte takúto potrebu. Pokojne môžete tlieskať. V minulosti na niektorých počutiach e, to nebolo na mieste, ale teraz spokojne môžete. Ďakujeme pekne za tento príspevok. Máme kopu času na otázky, ale poprosím vás, kolegovia, každý iba zo pár minút, aby mohli e, panelisti e, postačujúco reagovať. Takže začneme s pravodajkyňou a potom tými spravodajcami. Poprosím každý dve minúty, aby sme mali priestor na odpovede. Takže Mariu Lore, Lorestin, nech sa páči, ako spravodajkyňa. Ďakujem pekne. Prvom rade chcem poďakovať všetkým našim dnešným hostom, pretože bez vašich príspevkov by bolo pre nás naozaj veľmi ťažké dopracovať sa k dobrému výsledku. A chcem sa poďakovať aj komisii za aktívnu spoluprácu. Aj ten návrh je dobrý, Takže naozaj prvá reakcia bola, možno ten tak ešte vylepšíme, ale rozhodne proti nemu neprotestujeme. Toto je dobrá východisková situácia. Ja mám otázku na komisiu ako prvú. Neformálne poznatky, ktoré máme z rôznych zdrojov, podľa nich sa skôr preferovala prísnejšia verzia Napríklad tu dnes odznela možnosť privacy by default, pokiaľ ide o nastavenia browsovania. Čiže prečo, prečo prosím nemáme takéto radikálne riešenie, keďže ho mnohí vnímali ako pozitívne. A moja otázka na zastupcu Amsterdamskej univerzity, jednoduchá otázka. Prosím, vaša štúdia, môžete nám dať k dispozícii viac informácií? Môžeme sa prosím detaľnejšie oboznámiť s celou štúdiou? Veľmi radi sa na ňu pozrieme. Ďakujem. Ďakujeme pekne, Máriu, aj že ste dodržali reštický čas. Ako prvý tiež povedca pán Bony. Ďakujem pekne za toto vypočutie. Chcem sa poďakovať všetkým dnešným hosťom. Naozaj vynikajúca prezentácia od všetkých troch. Veľmi dobré spustenie tejto dôležitej rozpravy o nariadení o e-privacy. Toto nariadenie potrebujeme. Samozrejme, že je zjavné, že to musí byť súlade s GDPR, bez pochyb. Giovanni Butarelli povedal, že je zrejme, že potrebujeme isté prepojenia s Európskym kódexom ofickej komunikácie, ale tie definície zatiaľ nie sú jasné. Nie je jasné, aké definície je treba. E, Čo je teda otázka, ktorým smerom sa uberať, ktorým smerom uvažovať a prípadne zmeniť definície v rámci elektronickej komunikácie. To je prvá vec. Druhá vec. Tá súvisí s prezentáciou pána Borgesiusa podľa mňa je fajn, že už v úvode je tu snaha sformulovať e, predpoklady vyváženej situácie aj do budúcna, keďže nevieme, čo sa do budúcna objaví a ten návrh delegovaných aktov, pokiaľ ide o tie výnimky, toto podľa mňa je dobré riešenie. Vo všeobecnosti bude jednoduchšie o tomto nariadení hovoriť, keď budeme môcť počítať s možnosťou týchto delegovaných aktov. Na druhej strane vaše vyjadrenia, pokiaľ ide o článok 8, konkrétne odsek 2, v súvislosti e, s Wi-Fi trackingom. Toto je tiež vec, ktorá je dôležitá a je potrebné ju zvážiť. A ešte posledná vec, tá súvisí s tretími stranami, s tou úvahou, aké nezamýšľané dopady toto navrhované riešenie v nariadení môže mať. Napríklad na lokálne noviny, ktoré sa šíria prostredníctvom sietí, teda elektronicky, pretože ich dostupnosť, dostupnosť takýchto vydavateľov menších, pokiaľ ide o reklamu, tak tá dostupnosť bude obmedzená, preto je ten biznis model potrebné zmeniť. A my ako užívateľi sme mali vedieť, mali by sme informovaní, že napríklad musíme za niečo, čo je teraz zadarmo zaplatiť. Zvykli sme si na to, že je to zadarmo, ale platí sa to z reklamy. Čiže ako vyriešiť túto dilemu? Ďakujem pekne. Ďakujeme, Michal. A teraz pán Dalton, ako sa za EKR. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem aj všetkým panelistom. Mám štyri otázky. Prvá, relatívne e, prečo, prečo sa takto ponáhľame, hoci ešte nepoznáme, ako bude GDPR vplývať na firmy a firmy už sú v pánike, nevedia, ako dodržať GDPR. Čiže prečo tak rýchlo? Druhá otázka v čom spočíva ten problém, ktorý sa snažíte komisia riešiť? Obracajú sa na vás Európania, s tým chceme používať WhatsApp, Skype a tak ďalej, ale nemôžeme, lebo sa obávame údaje. Ani jeden z mojich voličov eh, mi nepovedal, nemôžem používať WhatsApp, eh, lebo čo s údajmi. A ten príklad, ktorý ste spomenuli k tými cookies, koľko ľudí sa potom vráti a akceptuje cookie, lebo chce využiť tú službu, lebo tá služba je pre dôležitejšia ako tie dáta. Je, prosím, k tomuto nejaká analýza prebehla? Ďalšia otázka. Internet, eh, to celé je o príjmoch z reklamy, hlavne služby zadarmo a na to sú kuky nevyhnutné. Ak ľudia využijú opt-out, tak eh, voľné služby služby zadarmo už nebudú mať žiaden biznis model. Čiže za každú službu bude musieť, eh, aj za ktorá bola predtým bezplatná, spotrebiteľ zaplatiť. Takže poprosím komisiu o informáciu, či skúmala to, eh, koľko, okoľko a slúžia tomu prídu európsky spotrebitelia voľma toto nariadenie. A moja štvrtá otázka, tá sa týka toho, ako zadefinujete tie doplnkové služby napríklad eh, v rámci hazardu, hazardných hier. Máme tu v budove priamo eh, výstavu, tu vás pozývam. Toto je vec, ktorá je veľmi dôležitá v Európe E, máme tam rôzne, e, rôznu, rôznu, rôznu hudbu, napríklad v týchto, e, v týchto hrách cez internet. Aký to bude mať vplyv na tieto služby, ak tieto budú súčasťou? A preto to je tá definícia taká veľmi dôležitá. Ďakujem. Teraz Jan Albrecht, ktorý, N. Albrecht, ktorý je správodajcom za zelených. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som začal otázkou na všetkých panelistov. Súčasný právny rámec. Keď sa naň pozriete, z toho hľadiska, že tu riešime súkromné teda základné práva, čiže na jednej strane e, ochrana osobných údajov a na druhej strane e, dôvernosť komunikácie. E, Môžeme mať menej ochranné štandardy pre údaje z komunikácií v rámci budúceho nariadenia, než máme v, súčasnom, v súčasnej smernici o e-privacy. Je takéto niečo predstaviteľné? A keď odpoveď na túto otázku, zaujímalo by ma, kde vy vidíte, ktoré miesta v tomto návrhu splňajú ustanovenia smernice o e-privacy a kde v ktorých ustanoveniach je potrebné ešte navyšiť tú úroveň ochrany, aby sme dosahovali štandard stanovený v rámci smernice o e-privacy napríklad v súvislosti s kami eh, typu eh, meranie eh, webového publika a offline zber údajov ku, ktorému môže prichádzať, ku ktorému môže prichádzať v prípade e, komunikačných služieb a komunikačných zariadení. A ešte mám ďalšiu otázku z podobného súdka, keď hovoríme o alebo takto. Nadviežme to, čo už tu odznelo. Keď hovoríme o službách zadarmo, bezplatných službách, teda ten biznis model v súčasnosti. Samozrejme, že v súčasnosti niektoré biznis modely vychádzajú z odmeňovania formou data trackingu a využívaním teda údajov. A ak tento nový návrh ohrozuje tento existujúci model, potom by som chcel vedieť, čo to znamená pre súčasný právny rámec, e, ako je tento v interakcii e, s tým biznis modelom bezplatných služieb e, vychádzajúc z údajov, založených na údajoch. K tomuto prosím, keby ste sa mohli vyjadriť. A do akej miery dnes vidíte možnosť fungovania biznis modelu založeného e, v rámci komunikácií, komunikácie na zbere údajov. Ďakujem pekne ja, teraz Birgit Cipel ako posledná. Naozaj veľmi veľa kvalitných otázok, takže dám panelu a priestor na reakciu. Takže Birgit, e, ako posledná dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Hneď na úvod by som chcela povedať, že služby zdarma neexistujú buď zaplatím peniazmi alebo svojim súkromím a ja nikomu nechcem dať príležitosť, aby sa mi dostával do súkromia. A, e, takže ja by som sa chcela opýtať pána Butariliho, neviem, či si uvedomuje z e, tým, ako vyzerá webovská stránka Europolu. Na začiatku tohto stretnutia som si otvorila stránku Europolu a dole hneď je otázka, či súhlasíte s e, cookies. A potom je tam, že nie, ale pš, dajte mi viacej informácií. Takže ja som stlačila gombík nie a dajte mi viac informácií a tie informácie, ktoré mi poskytli, neboli dostatočné. Takže som všetko nechala tak. Tieto strany som z monitoru e, vymazala a potom, sa, potom keď sa mi otvorila tá stránka znova, aha, na veľké prekvapenie som sa dostala opäť na webovskú stránku Europolu, ale tam už cookies neboli. Čiže keď toto možno bolo pochopené tak, že, že som súhlasila s, cookin a te, s cookies a teraz tam cookies som mala, alebo si to vysvetlili tak, že nie, nesúhlasím, ale aj tak mám prístup k tejto stránke. Takže keby ste mi mohli odpovedať na túto otázku, to by bolo skutočne napomocné. So um, thank you, colleagues, for excellent questions now. Um, so I'll go to, if I may, to Despina. Dobre, takže najprv by som dal slovo Despine. Okolo 4 minút. Áno, áno. Ja si myslím, že viaceré otázky sa uberali rovnakým smerom, takže ja sa eh, pokúsim tak eh, tie zosúľadiť tieto odpovede. Keď sa pýtame na um, spotrebiteľov, keď povieme, že áno, neod, ne, nevyužijem tú či onú službu, pretože ale áno, naozaj si to spotrebitelia stále viac uvedomujú, že sa tieto dáta využívajú a my sa budeme teraz stále viac zameriavať na vlastníctvo údajov a spotrebitelia si to uvedomujú stále viac, že oni sú vlastníkmi údajov a oni sa rozhodnú, čo s tým urobia. A teraz tu máme ohromné číslo, 92 E, občanov, ktorí si robia obavy o dôvernosti e, o dôvernosť svojich údajov, sa obávajú o dôvernosť svojich údajov, oni chcú využívať tieto elektronické komunikačné služby, ale si uvedomujú vlastníctvo svojich údajov a naozaj sa obávajú, čo sa s nimi udeje. Takže toto sú základné práva, a to, to, to nejde len o to, že obdržia poštou nejaký list, ale aj keď to obdržia elektronickým spôsobom. A teraz sa dostávame aj k otázke pani Lauristinovej. Čo chceme urobiť v tomto návrhu je občanom dať na výber. Nemali by sme zabúdať, že celá táto ochrana údajov, e, to sa týka jednotného digitálneho trhu a tu je taká čierna, červená čiara v tejto stratégii jednotného trhu, kde sa vyžaduje, aby sme ľuďom umožnili výber, aby mohli robiť e, lepší výber a tu sa bude týkať aj technologických a biznisových modelov, čiže my im chceme umožniť, aby mali na, výve, na výber. E, čiže nemôžeme, e, bude to urobiť tak, že e, tento software nebude, sa nespustí, kým si oni nevyberú. No a potom tá otázka, ktorá tu padla už skôr, tento návrh nariadenia nerozhoduje, či toto uh, mm, budete ako biznis, či to príjmete alebo nie. E, čiže mm, vy sa môžete rozhodnúť, vy sa môžete rozhodnúť, či poskytnete tieto údaje alebo nie. Čiže takto bude vyzerať takáto je štruktúra toho návrhu mm, zatiaľ, kam sme sa dostali. A to isté sa týka aj reklamy. E, tento návrh reklamu nezakazuje aby sme to nevnímali nesprávne. No a tiež e, neriadíme, ako by takýto biznis model mal fungovať. No a potom tam bola aj otázka, ktorá sa týkala výmeny a zberu informácií. Takéto niečo už existuje a viete, že my sme vydali aj iný návrh, ktorý predložila komisia, pokiaľ ide o práva spotrebiteľov v oblasti konformity a záruk. A tiež by sme chceli dodržiavať eh, práva práva spotrebiteľov pokiaľ ide o súhlas na ehm, prístup k obsahu. Čiže toto je tá naša filozofia. Čiže máme biznis modely, ktoré sa zakladajú na výmene informácií, ale to neznamená, že tam nie sú žiadne práva. My tam máme práva spotrebiteľov, súkromia a tak ďalej. Ale nedávno ehm, som bola na kongrese mobilnej komunikácie a tam sa vyvíjajú systémy, ktoré umožňujú spotrebiteľom aj odmeny za to, že sa rozhodnú poskytnúť svoje údaje, takže je tam transparentnosť v, tej, v tom poskytovaní údajov, takže toto je oblasť, ktorá sa prudko vyvíja a tiež musíme pouvažovať aj nad inými možnosťami, čiže snažíme sa vytvoriť taký systém, ktorý by umožnil toto ošetriť v rámci týchto biznisových modelov. Ďakujem pekne Despina. Giovanni. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Páni boli. Eh, naša pracovná skupina vypracovala mm, záverečnú smernicu tejto, záverečnú, e, tejto smernice, záverečnú verziu tejto smernice a e, to sa týka telekomunikačných služieb. O niekoľko mesiacov neskôr, e, potom, keď prvá cerská smernica vstúpila do platnosti, sme sa zamysleli nad tým, či sa to môže uplatniť aj na internet alebo nejaké internetové služby, či sa to môže uplatňovať aj na E, tieto LAN e, siete. Takže my sme začali touto ochranou, ale sme si všimli, že v roku 2002 sme sa dostali k inej definícii, pretože sme to museli vyvíjať. E, čiže toto je sektor telko a potom to boli tieto mm, komunikačné siete, aby toto bolo v súlade s touto oblasťou a táto hm, pracovná skupina od počiatku mala problémy, e, pretože si kladla otázku, či tento právny rámec sa môže uplatňovať aj na tieto nové javy ako sociálne siete. Takže už celé roky sú tam také otázky, e, napríklad rozhodné právo a tak ďalej. A potom sme sa dostali k týmto elektronickým komunikačným službám a teraz e, GDPR toto musí objasniť, či čiže ktoré práva je potrebné rešpektovať. Takže my sa naozaj snažíme zabezpečiť súlad s už existujúcimi pravidlami v oblasti elektronických komunikácií a musí to byť v súlade s tými definíciami, ktoré už máme. Ale nie som si celkom istý, e, že v tomto či všetky tieto definície potom sa zhodujú aj s eh, dodržiavaním základných práv. Takže možno, že budeme musieť zvoliť aj špecifické definície, ale toto musíme rozhodnúť od prípadu po prípad. A pred 20 minútami mm, eh, bolo vydané rozhodnutie, eh, experti, ich hodnotenie sa uberalo úplne iným smerom, takže my toto musíme tiež brať do úvahy. A potom ten časový harmonogram, tá otázka. Musíme sa na, naozaj zamyslieť nad tým, že 25. maj 2018 e, sa e, zdá byť schodný, pretože e, ďalej bude fungovať tá smernica o elektronickom súkromí, ktorá bola platná doteraz a táto naozaj nie je v súlade s týmto novým GDPR. Takže musíme to naozaj e, vyjasniť, pretože toto je požiadavka, ktorú požadujú všetci hráči, ktorí si myslia, že je potrebné e, začať, aby sme spracovateľom údajom umožnili pracovať na tejto úrovni. No a potom tie oblasti, ktoré nám spôsobujú starosti, pán Albert. Ja si myslím, že e, môžeme sa odraziť od tých štyroch oblastí, e, na, kto, na ktorej pracovala 29. pracovná skupina. Tam bol k tomu vydané rezume a môj kolega sa vyjadroval k tomu vysledovaniu terminál, terminálov, ten tracking Wi-Fi a na základe analýzu, analýzy obsahu toto je dovolené a táto analýza obsahu a musíme zvážiť aj súhlas všetkých príjemcov a konečných užívateľov. No a po, potom, pokiaľ ide o tracking, 29. pracovná skupina zastáva názor, že nemusíme tento tracking explicitne zakázať. No a potom automatické súkromie. Keď je tu nejaká oblasť, kde e, sa tomu musíme venovať, tak toto je toto je e-privacy. No a pokiaľ ide o Europol, pani Sipel. Od 1. mája budem za to zodpovedný, ale zaoberám sa Europolom a môžem vás ubezpečiť, že my budeme uplatňovať tieto platné pravidlá, aj pokiaľ ide o doplnenie, o naše usmernenia. E, cookies využívajú všetci, aj veľké inštitúcie, aj v tejto budove. A ak by sme hľadali nejaký príklad, Môžu, mohli by sme sa pozrieť aj na našu nedávno obnovenú webovskú stránku minulý týždeň, kde nájdete viacero uh, informácií, kde môžete zvoliť opt-out a potom všetky relevantné e, služby netrekujeme. Cookies sú sú dôležité pre poskytovanie určitých služieb a dôležité je, ako hlboko sa chcete dostať. Keď chápete tú politiku ako takú, ktorú sme vydali minulý rok, usmernenia pre všetky inštitúcie, to sú usmernenia, ktoré ku ktorým sme už obdržali nejaké Mm, orientačné poznámky zo strany Europolu. ale aj eh, spoločný dozorný orgán sa k tomu vyjadroval, takže toto bude oveľa jasnejšie, čiže všetci si uvedomujeme, že tá jasnosť a pre tých konečných spotrebiteľov je nutná a dôležitá. Áno, ďakujem veľmi pekne, Giovanni Despina. Ešte tu bola jedna otázka. Prosím ťa veľmi stručne zodpovedz. Áno, stručne, stručne, pretože pán Albrecht povedal, či tam budú e, e, značné rozdiely medzi e, predchádzajúcou a súčasnou verziou. Sú tam jasné rozdiely. Nemali by sme podzniť, že už nehovoríme o smernici, takže budeme mať jeden systém všade, pretože je to nariadenie. A potom veľmi zásadná vec, Ehm, tam máme tieto OTT, ktoré sú tu pokryté. V súčasnej smernici oni nie sú tieto OVD top ehm, services pokryté. No a potom ehm, GDPR, tu je tá istá ochrana, pretože v súčasnom systéme máme členské štáty, kde je, sú štyri alebo viacero orgánov, ktoré majú mm, na starosti vykonávanie a potom veľmi často to spôsobuje problém. Čiže takýto prístup one-stop shop na základe GDPR, e, to je veľmi dôležité. Takže tieto dôvody sú jasné a potom aj tam bude riadené, ako sa robia tieto, e, táto voľba. Pán Borgeze, áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem veľmi pekne za tieto otázky. Zvolím si niektoré. Prvá vec môžeme využívať e, viacero služieb, možno nie celkom zadarmo, ale môžeme využívať e, tieto služby online bez toho, že by sme platili peniazmi. Áno, to je pravda, ale nemali by sme zabúdať ani na to, e, že za ten 1,5 roka sme si vypočuli síce veľa argumentov, ale e, reklama je dovolená bez nejakého dozoru. Už 100 rokov e, komerčné rádia, kde sa robí reklama, to nikto nedozoruje, nedohľaduje. Takže áno, sú tu sú tu trošku také odchýlky a vlastne aj tie, tie cookies, to je ten systém e, bezplatnej e, reklamy, ale takto potom môžeme ľudí aj vysledovať, vystopovať online. No a potom tá otázka k týmto argumentom, ale týmto, týchto ľudí vlastne aj pripravujeme na to, že môžu byť vystopovaní. A, to, a ak by tomu bolo tak, tak by to vlastne nemuselo byť problematické ľuďom zabrániť alebo zakázať toto vysledovanie, pretože ľudia si to môžu zvoliť, môžu sa slobodne rozhodnúť, či to chcú alebo nie. Ale toto obmedzovanie, to, toto obmedzovanie, to nie je zákaz, ale keď to nejakým spôsobom obmedzíme, toto vysledovanie a sledovanie, vystopovanie a sledovanie, Um, Čiže toto, e, tento tracking a, administra- a, a reklama, to sú dve, dve rôzne veci. No a potom, pán Albrecht, ehm, keď niekto e, tento návrh nepozná celkom na spameť, Takže tuto je požiadavka súhlasu na využívanie cookies. Napríklad sa to môže robiť cez login alebo cez nákupné kartičky. A e, principiálne je to dobrý nápad, ale e, sú tu nejaké výnimky pre meranie webového publika. Keď sa pozrieme na analytické cookies, tam by mali byť výnimky, výnimky pre súhlas, ale mohlo, mohlo by to byť aj technologicky neutrálnejšie. A povedal by som, že tieto údaje sa budú využívať na iné e, účely, takže toto môžeme podporiť. Takže takú analýzu, ktorá by bola priateľsky naklonená voči súkromiu. No a teraz, pán Albrecht, toto je naozaj e, veľmi náročná otázka zber údajov offline. E, napríklad sa môžeme, to napríklad nejaké filmy alebo počítačové hry, alebo film, ktorý počúvate, niekde v obývačke. A teda, mm, samozrejme, že áno, sú tu také služby, ako napríklad nákup online. A toto v tomto návrhu nie je ošetrené. Ja som sa tým zaoberal niekoľko nocí a mm, áno, e, teda súkromný život, súkromný život e, nechávate doma. A naozaj by bolo snať hodné, keby sme zaviedli aj takéto um, prístroje, ktoré vám umožnia počúvať film doma. A Ďalšia otázka. Áno, táto štúdia bude, táto štúdia bude zverejnená. Ja na tom pracujem vodne v noci a si vidíte tie kruhy pod očami, takže naozaj robím všetko, čo je v mojich silách, aby som to čo najskôr ukončil. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem. Áno, toto je vynikajúci panel, ale máme už málo času. Fredrik Giovanni Despina. Ďakujem veľmi pekne za vaše príspevky aj za odpoveď na, vaše, na tieto otázky. A teraz hneď môžeme prejsť na druhú časť tzv. second session, takže by som chcel poprosiť rečníkov, aby prišli sem za rečnícky pult a ja vám v krátkosti porozprávam, o čo ide. Ide o právny súlad s ostatnými právnymi nástrojmi, pokiaľ ide o rovnaké podmienky. E, tu sú dva hlavné ciele tohto návrhu zo strany komisie, teda aby to bolo zosúladené s ostatnými e, právnymi nástrojmi a aby sme mali rovnaké podmienky pre všetky politiky v tomto sektore komunikácie. Ja som sa trošku obával, že správca, eh, spravodajca odchádza, ale vráti sa. Dobre, takže toto máme predstaviteľov Telekomu, reklamy, NGO a, a z akademickej pôdy. A v rámci tohto druhého slotu máme štyroch rečníkov. Takže keď všetci prídu za tento rečnícky stôl, prosím, dodržiavajte tento rečnícky čas. Takže je to v poriadku? Dobre, takže. Prvým rečníkom je Antonio Marcos, ktorý je e, poradcom pre Big Data v telefonike a je predstaviteľom priemyslu Telekom. Takže ak by ste súhlasili 7 minút. E, želám vám príjemné popoludnie, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za tú možnosť predstaviť vám niekoľko myšlienok. E, telekom operátori vždy boli, e, venova- vždy boli ochotní venovať sa a zabezpečiť súkromie e, všetkých týchto sieťach a tento náš záväzok sa zameriaval na lepšie postupy v rámci našej podnikateľskej aktivity. My sa zúčastňujeme aj osvedčených postupov v rámci Big Data ako príklad E, nášho priemyslu a akademickej obce. Chceme dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi rešpektovaním elektronického súkromia a lepšieho vývoja elektronického rozvoja našej spoločnosti. Aby sme dosiahli lepšiu rovnováhu, to je kľúčový, kľúčovým zámerom poskytovateľov týchto elektronických služieb ale aj spotrebiteľov a orgánov. GDPR navrhuje e, nástroj, ktorý by mal pretrvať aj do budúcnosti a má chrániť túto e, elektronickú bezpečnosť. My poskytujeme nástroje, e, ktoré by nám umožnili riadiť rôzne aktivity, rôzne dáta, rôzne rizika ochrany súkromia a my e, pristupujeme k tomu na základe rizika, e, privacy by design a e, venujeme sa tomuto účelu a to nám umožňuje dostatočnú flexibilitu, pokiaľ ide o spracovanie, ale zároveň aj ochranu súkromia a ochranu údajov. A my tieto pravidlá chápeme tak, že by sa mali týkať aj spracovania metaúdajov a malo by to znamenať súbor nástrojov, ktoré by boli v súlade s pravidlami GDPR, aby sme vyvinuli inovatívne iniciatívy, ktoré využívajú dáta. Musíme si uvedomiť, že v tomto svete, ktorý je taký ako náš, e, preťažený komunikáciou, musíme využívať túto komunikáciu a musíme sa pozrieť aj na na mm, náš prístup k tomuto. A na druhej strane však rovnaké e, podmienky pre všetkých. E-privacy, GDPR, tomu, že tu sa musíme vyhnúť mm, nejakému zneužívaniu. Napríklad niektoré metadáta sa môžu využívať v inom kontexte, ako boli pôvodne získané napríklad rôzne e, prístroje a niekedy v kontexte našej komunikácie sa využívajú tieto metadáta aj na ISP a týchto E, tých, toto sú e, dáta, ktoré by sa mali využívať pre poskytovateľov služieb. Takže uplatňovanie rôznych pravidiel by malo neblahý dopad na tieto nové služby. A to isté sa môže stať aj v tomto komplexnom e, ekosystéme, kde tie isté údaje by boli riešené iným spôsobom, by bolo k ním pristupované iným spôsobom a menili by svoju hodnotu hodnotu v reťazci hodnôt. A tiež e, spracovanie údajov, to je nepochybné, ale zároveň e, to musíme otvoriť aj na základe e, iných právnych základov a iné účely a tiež dopad na súkromie, to musíme brať do úvahy, aj keď končíme tieto pravidla súkromia. Tiež tu máme smernicu o i privacy a a tu musíme toto zvážiť, že to má iný dopad za iných okolností mm, a či to bude mať dopad na práva užívateľov a ich súkromný život. V tomto zmysle GDPR a ten princíp zodpovednosti sa musí zamerať na využívanie e, týchto metód zmierovania, kontrolné mechanizmy, výnimky a najmä využívanie e, týchto techník, ktoré vytvárajú metadáta a tu sa obzvlášť musí chrániť súkromie a lepšie verejné a, slu- a súkromné služby. A e, rozhodnutie e, Európskeho parlamentu k big data, mega, metadata sa k tomu tiež vyjadrovalo a tiež je tu analýza e, práve e, v tomto presune a v tomto transporte týchto e, informácií a tu sa musí využívať anonymizácia a iné techniky. E, tieto metadáta môžu hrať veľmi dôležitú úlohu v kultúrnom, sociálnom e, vývoji a tiež v, zdra- v oblasti zdravotníctva, dopravy, e, business intelligence, ale aj ochrana súkromia. Ale je to dôležité využívať aj za iným účelom a to je počítačové počítačová bezpečnosť. Spracovanie metadát je teda veľmi dôležité nie len pre siete, ale aj pre tieto systémy a služby, ktoré sú na to napojené. A v smernici NIS e je to tiež e, spomenuté a toto sú vlastné informácie, ktoré sa týkajú týchto mechanizmov na zabezpečenie sieti a táto spolupráca umožňuje spolupracovanie, spracovanie metadát z týchto pochybných zdrojov. Takže musíme sa zamerať aj na elektronické komunikačné služby, ale aj na správanie sa tretich strán. GDPR naozaj aj takéto spracovanie pokrýva. E, štatistické a Eh, vedecké analýzy metadán sa, použ- sa považujú za kompetitívny hlavný faktor Európy. A sú tu aj korelácie s týmito celými súbormi údajov, ale eh, sú tu aj výnimky, ktoré by nám však neumožnili potrebnú flexibilitu na ďalší technický a sociálny rozvoj. Toto je v článku 6.4 GDPR, kde toto má hra hrať kľúčovú úlohu a tiež dopad tohto spracovania, využívania týchto techník a tiež prepojenie na individua. A tu ide o kultúrne pochopenie súkromia a ochranu e, odberateľov. Toto musí byť považované za dôležitý faktor pre takéto spracovanie. Teda záverom, e, spracovanie metadát nemajú mať dopad na súkromie a nemajú narúšať tieto nové pravidlá e-privacy. Ďakujem pekne. A teraz ďalšie informácie, sektor médií a ochrana súkromia. Poprosím vás, aby ste sa zmestili do 7 minút. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Predovšetkým sa chcem poďakovať za pozvanie. Som veľmi rád, že som dnes mohol prísť medzi vás. Začnem niekoľkými slovami o nás. Sme jedným z popredných médiá spoločnosti spoločností v Európe. Máme e, online služby, média, online eh, trho, eh, trhoviská a ďalšie. Máme popredné postavenie mnohých členských štátov ako Francúzsko, Taliansko, Španielsko a samozrejme Švedsko centrom našich služieb sú tlačové médiá, teda správy. Máme viacero stránok, mm, vrátanie tých popredných. Myslím si, že navrhované nariadenie je, má veľký význam, pretože bude mať dopad na to, čo my môžeme ponúkať našim spotrebiteľom. Bude mať dopad na schopnosť európskych spoločností konkurovať ako globálni hráči. A v končnom dôsledku ide o demokraciu návrh môže mať dopad na slobodnú a nezávislú európsku tlač, a to veľký dopad. Len pred nejakými rokmi našimi hlavnými konkurentmi boli miestne spoločnosti mediálne. Situácia sa za posledné roky zásadným spôsobom zmenila. Je tu obrovský a stále väčší tlak na hospodárskú súťaž zo strany veľkých globálnych hráčov. Je dôležité mať pravidlá, ktoré zabezpečia rovnaké podmienky pre všetkých niečo, čo momentálne nemáme. E, v našom odvetví funguje množstvo podnikateľských modelov, modelov prémiový obsah a bezplatný obsah s reklamou. Naše skúsenosti aj prieskumy spotrebiteľov svedčia o tom, že spotrebitelia online správ akceptujú reklamy, pre všetkým tie reklamy, ktoré sú relevantné a nerušia. Čo sa týka digitálnych príjmov, e, švedských e, vydavateľstiev len 20 je z platie, spotrebiteľ 80 e, príjmov je z reklamy. To svedčí o tom, že samotná existencia európskej slobodnej tlače závisí od našej schopnosti poskytovať efektívnu reklamu reklamným spoločnostiam, zabezpečovať im ju. Veľká časť príjmov z reklamy ide dnes do rúk globálnych hráčov. Asi 60 digitálnej reklamy vo Švedsku má Facebook a Google a získavajú stále väčší podiel na trhu a v iných európskych štátoch situácia je ešte horšia. Ich silná pozícia úzko súvisí s ich prístupom k údajom reklama na základe údajov je oveľa cennejšia. Samozrejme, relevantné reklamy sú oveľa lepšie ako pre reklamné spoločnosti aj pre spotrebiteľov. Dôležité je mať na pamäti to, že globálni aktéry sú v lepšej pozícii splniť navrhované pravidlá. E, na druhej strane ostatní závisia od tretich strán, aby tí zabezpečovali reklamu. A tieto tretie strany môžu byť mediové, mediálne agentúry, predavatelia technológií ako Nexus alebo Aptek, alebo siete, e, siete, ako Kvito a podobne. To som spomnul iba niekoľko. Globálni aktéry môžu robiť všetko doma, vo vlastnej režii a nemusia používať tretie strany na to, aby im pomohli v tomto procese návrh obmedzuje použitie tretich stran predajcov a partnerov tretich stran. Inými slovami, v praxi to bude znamenať toľko, že tento návrh je na prospech veľkých globálnych aktérov. Aby sme mohli konkurovať globálnym aktérom a zabezpečiť nezávislú európsku tlač a bojovať aj efektívne proti falošným správam, potrebujeme poznatky, údaje o spotrebiteľoch, našich služieb. Potrebujeme vedieť, ako sa správajú, aké majú záujmy, čo chcú. Len pri týchto poznatkov im môžeme poskytnúť personalizovaný a relevantnejší obsah a produkty. Zároveň potrebujeme sa postarať aj o to, aby reklamy boli čo najrelevantnejšie, aby sa v správnom čase ukázali správnemu segmentu užívateľov a podobne. Takže poviem to jasne. Údaje sú samozrejme zásadné v kontexte reklamy, podstatné v kontexte reklamy, ale údaje sú životne dôležité aj pri príprave našich produktov a s cieľom poskytnúť personalizované zážitky online. Môžem spomenúť, to, že to, čo raz budujeme na novej mediálnej platforme, je personalizácia ako jeden z kľúčových e, charakteristík. Ak naši spotrebitelia nám nebudú dôverovať, tak nám neumožnia používať ich údaje. A preto pre nás je to veľmi jednoduché. My potrebujeme údaje, takže musíme sa postarať o to, aby naši spotrebitelia nám dôverovali. A preto sa zameriavame na inovácie v oblasti súkromia. My sa snažíme zlepšiť transparentnosť, jednoznačne komunikovať, prečo a ako zhromažďujeme a používame údaje. To musíme robiť v kontexte našich služieb nebude to možné. Užívateľia nebudú tomu rozumieť, ak si budú stiahovať niečo alebo budú používať prehliadač. A nie len to, je to zložitejšie. Nemôžeme mať základné očakávania v tom zmysle, že spotrebitelia budú všetkému rozumieť a aktívne sa rozhodnú pre niečo alebo proti niečomu. Je dôležité, aby spotrebitelia efektívne sa mohli rozhodnúť. K tomu potrebujú vedieť to, ako používame ich údaje. Shipstead budujeme nástroj na ochranu súkromia, ktorý má uľahčiť túto voľbu. Vidíte to teraz na obrazovke vľavo. Toto je investícia, ktorou chceme zabezpečiť to, aby sme si získali dôveru našich spotrebiteľov aj do budúcna a veríme, že to bude pre spotrebiteľov vynikajúci nástroj. Takže zhrniem to. Ja si myslím, že opt-in nie je riešením. Je to komplexná, zložitá oblasť, nemôžeme mať základné očakávania v tom zmysle, že spotrebitelia budú všetkému rozumieť a aktívne sa rozhodnú na opt-in, rozhodnú sa pre niečo. Ani si nemyslím, že tento opt-in, možnosť súhlasiť s niečím, by mali ísť cez prehliadače, pretože prehliadače by boli akými si strážcami vstupu na internetu a to nie je v spotrebiteľa. A nezabúdajme na to, že mnohé prehliadače sú našimi konkurentami. Google alebo Chrome Apple, Safari, to sú všetko prehliadače a nie je správnou odpovedou snažiť sa riešiť transparentnosť a posilniť právomoc potrebiteľ iba jedným jediným spôsobom. My musíme mať flexibilné pravidlá, ktoré umožnia rovnaké podmienky a budú stimulovať na inovácie v oblasti ochrany súkromia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je Pani Vegi predstavuje prístup Access NGO, ktoré e, chráni záujmy spotrebiteľov a ich prístup k digitálnemu obsahu po celom svete. Ďakujem pekne, volám sa Fanny Hedvegi, som e, Európs, e, manažerka európskej politiky, neziskovej spoločnosti. V Bruseli my chráňme digitálne práva užívateľov po celom svete. Ja by som sa chcela poďakovať za príležitosť vyjadriť sa k navrhovanému nariadeniu e-privacy. Nadpis dnešnej časti vypočutia je právna konzistentnosť a rovnaké podmienky pre všetkých. K tejto téme chcem povedať to, že ak chceme splniť požiadavky Charty základných ľudských práv a dosiahnuť právnu konzistentnosť so všeobecným nariadením o ochrane údajov, musíme naozaj vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých, pre užívateľov vo forme to, aby sme sa predbiehali, kto bude lepší a nie kto bude horší. Access eh, v podstate robí reformu a víta to, že komisia navrhuje nariadenie pre všetkým GDPR. Hlavné princípy tohto procesu sú jednoznačné. Pravidlá ohľadom nariadenia i privacy by nemali zachovať existujúcu mieru ochrany, tako je v GDPR, ale mali by ísť ďalej, mali by chrániť aj súkromie základných ľudských práv, tak je to v stanovisku pracovnej skupiny podľa článku 29, ktoré bolo nedávno vydané. V tomto aktuálnom návrhu tieto sluby nie sú splnené. Vypočula som si argumenty zástupcov e, odvetvia, ktoré dnes použili. Bola som na to zvedavá. Väčšinou sú to dve kontradiktné. Hovoria o tom istom, že sa tu oslabujú pravidla. GDPR tvrdia, že je riešením akékoľvek spracovanie údajov, aj keď je nedokonalé napriek tomu, že tu boli predchádzajúce snahy to celé podriť, musím povedať. GDPR už teraz je veľkou záťažou a nie je možné splniť ešte ďalšie pravidla. Ja nesúhlasím ani s jedným z týchto argumentov. Poprvé, ja vítam snahy EÚ mať GDPR. Nariadenie nezabezpečuje dôvernosť komunikácií a neponúka rovnakú ochranu e, pred online tracking. A preto potrebujeme reformu e-privacy. Po druhé, odmietam charakteristiku GDPR ako e, reglementačnej záťaže. Ak chceme rešpektovať základné práva na súkromie ochrany údajov, to je právna povinnosť, to nie je nejaká m, mm, služba niekomu. A všetko niečo stojí. Hlavný záujem verejnosti je mať technickú a právnu ochranu ľuďom, osobám a nie e, podporiť e, také pololegálne postupy. E, v súlade s GDPR tento návrh musí zabezpečiť následovné. Poprvé, Privacy by design and by default budúce nariadenie musí obsahovať záväzné a technologicky neutrálne požiadavky na hardware aj software. Po druhé, rovnaká miera ochrany pre obsah a metadáta, zlepšenie jednoznačnosti e, takéto uznané, ktoré sú citlivé informácie a vyhybanie sa rôznym norám, normám miery ochrany. Po tretie, rozsah ochrany vychádza z koncepčného rámca komunikácií, ktoré zastarali a informácie by mali byť chránené aj v tranzite, aj pri uchovávaní. Po štvrté, prísna interpretácia všetkých výnimiek, zákazu spracovania a požiadavky súhlasu bez znovu otvárania diskusie o GDPR. Vzhľadom na citlivosť informácií, ktoré sa chránia v rámci nariadenia e-privacy, legitimné záujmy nemôžu a nesmú byť použité ako dôvod na spracovanie. A na záver e-privacy nariadenie musí predpisovať to, že členské štáty bez možnosti mať výnimku z tohto pravidla zabezpečia mm, mm, mm, e, zastúpenie mimovládnymi organizáciami a možnosť kolektívnych opravných prostriedkov. Takto vytvoríme rovnaké podmienky pre všetkých. E, veľmi často sa tu využíva argument, že sa to nedá dosiahnuť v, e, v jargóne, e, v žargóne sa to používa, ale ja by som to rada použila aj tu a chcela vám ponúknuť iné riešenie. Rovnaké podmienky musia byť také, aby sme chránili spotrebiteľov, pretože momentálne je to nevyrovnané. Online poskytovateľe služieb sú v dominantnej pozícii v porovnaní s užívateľmi, čo sa týka nedostatku informácií, transparentnosti a túto asymetriu musíme riešiť my podporíme rozsah pôsobnosti nariadenia, ktorý sa rozšíri na všetky komunikačné služby bez ohľadu na infraštruktúru, infraštruktúr, na ktorej sa používajú. Spotrebiteľom záleží na ochrane súkromia, nezáleží na definíciách, ktoré Brusel používa pre rôzne správy a apsi, e, aplikácia zariadenia a telefonovanie. Tento návrh rozširuje rozsah pôsobnosti a pokrýva aj nové formy elektronickej komunikácie a má zabezpečiť rovnakú ochranu osob bez ohľadu na použité komunikačné služby. Ja sa obávam, že že táto snaha návrhu ešte nie je plne e, dosiahnutá. Definícia pravidel by nemala závisieť od samostatného právneho nástroja, teda od Európskeho e, kodexu elektronickej komunikácie. Definície v kodexe by mohli byť škodlivé z dvoch dôvodov. Poprvé, e, Nemalo by to mať dopad na reformu i privacy a po druhé dá to právnu e, neistotu okrem otázok toho, ktorý nástroj by mal obsahovať tieto relevantné definície, samotná podstata musí byť jednoznačnejšia a inkluzívnejšia. Nie je právny základ na to, aby aktuálny návrh vynechával tie najbeznejšie formy komunikácie. Poučili sme sa, ako uh, boli pravidlá ochrany súkromia zrušené v Spojených štátoch. My chceme byť náročnejší, 93% občanov žiada dôvernosť ich komunikácie. Uh, v EU barometr z decembra 2016 sa to potvrdilo. Toto je šanca EÚ spraviť také pravidlá a zabezpečiť veľkú ochranu aktivít na internete. Navrhované nariadenie i privacy preto musí zvýšiť mieru ochrany dôvernosti komunikácie a bojovať proti trackingu, tak aby sa zabezpečila vysoká, vyššia miera ochrany ako GDP a Tým sa vytvoria rovnaké podmienky pre všetkých aktérov, ale najdôležitejšie pre užívateľov, ktorí e, dostali prísľub, že budú mať veci pod kontrolou. Európska únia Únia musí prijať prvé kroky, aby vytvorila digitálny jednotný trh a to sa dá úspešne dosiahnuť len vtedy, ak tomu budú európsky občania opätovne veriť. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne. A posledným rečníkom v tejto časti je pán profesor Renenberg, Deutsche Telekom, predseda mobilného podnikania a um, bez komunikácií na GTH univerzite vo Frankfurte. Mm, ďakujem pekne. Vítajte medzi nami a umíte sa slova. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem pekne za tú poctu a pozvanie na dnešné vypočutie. Ja by som e, chcel sa vyjadriť aj k tejto priesvitke. Chcem uznať tie asociácie, o ktorých sme diskutovali s nimi, aj tu aj zoznam konzultantov nie je samozrejme úplný, ale možno je pre vás zaujímavý je to aj vedecký postup. Samozrejme, to vyhlásenie na závere má osobné vyhlásenie. Takže keď si pozrite na tento prehľad, chcel by som hovoriť o paradoxe chránenej elektronickej komunikácie, potom o potrebe chrániť elektronickú komunikáciu a potom prejdem na trh OTT a potrebu rovnakých eh, tých podmienok, tak ako to vnímam ja. Chcel by som upozorniť čtyri konkrétne príklady v tejto oblasti. Lokačné dáta, profily užívateľov OTT, Wi-Fi, Bluetooth tracking, nastavenie súkromia, bezpečnostné rizika a potom internet veci. Čo mám na mysli, keď hovorím o paradoxe ochrany elektronickej komunikácie? Je jasné, že elektronická komunikácia je stále viac je potrebné ju stále viac chrániť, čo sa týka súkromia a dôvernosti. Ale e, trh to nedodržiava. Nechránená komunikácia sa ponúka bezplatne, ak má nariadenie, ktoré sa týka iba jedného trhového segmentu, čo sú tradičné telkos, tak nemáte rovnaké podmienky v žiadnom prípade. My tu máme, potrebujeme tzv. služby OTT, over the top, ktoré sú v tom. Takisto je to fajn, že sú tam, ale musí to byť zásadnejším spôsobom správené. Tu sa uvádza viac o tom, prečo chránená komunikácia je dôležitá, ale mnohí predrečníci to už povedali, že to nie je iba individuálne právo, ale to dôležité je pre fungovanie demokracie. To je jednoznačne dôležité a musíme ísť ďalej ako to, čo je v GDPR tu sa hovorí o tom, čo sa deje na trhu. Komunikačné služby boli kedysi samotným produktom, kvalitným produktom. Kvalitný produkt sa dá predávať za dobrú cenu. V dnešnej dobe všetky OTT sa ponúkajú, ponúkajú bezplatnú komunikáciu a konkurujú etablovaným hráčom e, výmenou za osobné údaje. Uvedol som vám niektoré prípady, ceny idú dole a v konečnom dôsledku, ak pôjdu dole, tak aj kvalita ide dole, aj dôvera ide dole a dostávame sa na trh, kde ľudia nebudú dôverovať produktu a v končnom dôsledku to bude koniec, pretože ak komunikácia nebude chránená, bude to mať negatívny dopad na demokraciu. Takže veľmi dobre, že nariadenie zvažuje bez ohľadu na platby poskytnutie služieb a takisto vedľajšie čo tí ancillary feature, tým sa zabezpečí pokrytie viacerých aktérov v porovnaní s klasickým prípadom, ale potrebujeme stále viac. A k tomu by som chcela stručne prebehnúť trh OTT over the top vrátime sa k tomu neskôr, to nesiete teraz všetko prečítať, môžete to prečítať neskôr. Klasické podnikanie OTT eh, začína vtedy, keď investori majú veľký počet registrovaných užívateľov, dostanú sa k ich profilom, profilom pohybu, užívateľia sú zdroje, nemusia to byť nutne spotrebitelia, čiže niečo, čo sa predáva tretím stranám neskôr. Zároveň segment aplikácií je nejasne zadefinovaný. Posielanie správ môže byť súčasťou sociálnych sieť ako Facebook, riadenie domácností môže byť súčasťou Google. To všetko je na vzostupe a vnímame tu trend e, to, že na trhu dominuje jeden alebo len málo aktér, e, aktérov, ktorí vlastnia zdroje dát. Pýtame si, či sú situácie dobrým základom na ochranu ústavných hodnot. No, určite lepšie chránené služby znamenajú potom aktéry, ktorí ponúkajú lepšie služby, musia byť lepšie chránení, čo vedie k lepším rovnakým podmienkam pre všetkým a pozrieme sa na to, čo to znamená pre OTT. Tu sa hovorí o tom, ako sa dajú použiť lokalizačné dáta. Tie môžu byť použité. Je to previazané na užívateľské profily OTT. Všetci títo ľudia, tak ako to máme dnes online, offline, bez ohľadu na toto, E, sú viditeľní s profilom pre určitých aktérov. Samozrejme nie tie tradičné telkom. Tí vidia iba časť toho, ale OTT to vidia a to potrebné je si zvážiť viac, keď budeme hovoriť o definícii metadát elektronickej komunikácie a zber údajov e, cez tracking, články 4 a články 8. Článok 4, definícia lokalizačných údajov. Údaje o mieste sú iba metadátami vtedy, keď sú vytvorené v kontekte poskytovania elektronických komunikačných služieb. A to je definitne nut, úzko zadefinované. Týka sa to e, telekomu, ale nie OTT. Je to iba o, sme, o hraničená ochrana pre užívateľov a ide, užívateľ majú problém to pochopiť, čiže tomu dôverovať a je to konkurenčná nevýhoda pre európskych hráčov, ktorí sú telkom, telkom. Takže to, čo je tu červeným uvedené, ak chceme mať rovnak, uh, e, vyrovnajšie podmienky pre všetkých. Ďalší príklad, toto je tzv. tepelná mapa 70. rokov sa o tom hovorilo, to geoprestorové e, zhluky. Hovorí o tom, že tu sú ľudia v Barcelone napríklad. A o tej preambule 17 hovorí o tom, že ak chcete zistiť pohyb, musíte mať identifikátory, identifikátory pre mnohé účely. A pre mnohé účely ale musíme upozorniť na to, že tu pohyb e, dopravy, aby ste sa vyhli dopravným zápcham. To môže byť použité ako anonimné údaje a môže sa to použiť bez pseudonymizačných identifikátorov, ak je tu sekvencia. Napríklad tu vidíte, e, ak má, niekto, ak má nástroj, mm, vidíte, kde som a vidíte tie menšie, väčšie bodky, vidíte, ako sa veci posúvajú. Čiže dá sa to robiť aj bez pseudonymizácie, to musíme zvážiť. Potom sú situácie, kedy potrebujete pseudonymizáciu, ale uh, E, odsek preambule 17, podľa mňa by sme ho mali vnímať kritickejšie. E, článok 8.2, o tom som hovoril, tzv. E, zóny zberu cez Wi-Fi a Bluetooth tracking. 8.2b správne, ak si ho prečítame, znamená, že koncoví užívateľia, spotrebiteľa, občania môžu prísť do nejakej zóny, kde Wi-Fi, Bluetooth môže byť sledovaný. Nesúvisí to s telefonovaním, je to jednoznačne OTT trh a bez súhlasu. A potom v podstate musíte vypnúť telefón a vidíte taký varovný signál. To sa udeje vtedy, môže to dojsť k tomu aj bez explicitného súhlasu. A myslím, že to je veľmi čudná situácia, keď chceme povedať, že bez, chceme použiť e, služby a potom zistíte, že niekto ma varuje, že niekto ma sleduje, mám niečo vypnúť. To je také čudné. Ak chcete mať OTT market a rovnaké podmienky na trhu OTT over the top, tak uh, musíte mať viac údajov. Člán, článok 8.2 to nie je článok 21, ale článok 84, nie je to isté, to nechám na odborníku. A potom články 8 a 10 si takisto vyžadujú ešte prepracovanie, pretože toto nie sú iba telkomy. Uh, tu nejde o to, že zodpovednosť za všetko nesú vždy telkomy, ale e, komunikácia presahuje smartfóny a tablety, komunikácia ide cez všetky typy softveru a hardveru. Ak si pozrite na aktuálne webovské protokoly, je tu snaha prepojiť internet veci, ako napríklad kávovar cez môj inteligentný telefón a cez Bluetooth na webovský server. To znamená, že napríklad idem na nejakú webovskú stránku a cez môj prehliadač a cez môj inteligentný telefón môžu oni zistiť, aký kávovar mám alebo aké iné koncové zariadenie mám a v rámci protokolu Brutus nájdete v Chrome, Chrome sa spomenú, Google vždycky tu má veľkú výhodu. A potom je potrebné toto ošetriť. Uvediem len zo pár príkladov, keď to vidíte, napríklad toto údaj, ktoré sme zozbierali. Ďalšiu poprosím. To dnes ráno všetky tieto zariadenia Niektoré už boli cez internet, niektoré sú prepojené cez Bluetooth, a cez Chrome alebo niečo iné. Všetko je to potom sprístupnené. Hmotnosť, váha, všetko je vlastne dostupné cez webovské stránky. Tieto protokoly existujú, môžu byť užitočné pre určité veci. Ale musí ich nariadenie pokrývať a jeho jednotlivé ustanovenia. Ďalšie, ďalšie. Konečne odchádzam z domu, ešte zo pár zariadení pre deti a posledné. To zatiaľ existuje iba v Japonsku, ale takisto aj e, toaleta môže byť prepojená, čiže samozrejme tu sú, je, môže to byť užitočné, ale v každom prípade sú potrebné nástroje na ochranu. Ďakujem pekne. Áno, toalety sú aj v Európe. Obávam sa, že takéto máme už aj v Európe. Kolegyne, kolegovia, vypočuli sme si všetkých panelistov perspektívu médií, mimovládnych organizácií, telekom, spoločnosti a tak ďalej a tak ďalej. Zatiaľ sa štyria kolegovia prihlásili o slovo. Čas nás naozaj tlačí, takže naozaj všetkých poprosím, aby boli struční. A Mariu Lauristin ako spravodajkyňa dostane znova slovo ako prvá. Ďakujem pekne, pán predseda. Zase sa chcem poďakovať všetkým hosťom. Naozaj úžasné prezentácie, celá sekcia naozaj tých otázok a diskusie. E, otázok by sme mali naozaj ešte veľa, diskusia by mohla trvať aj hodiny a hodiny. Ale obmedzím sa na zo pár otázok. Big data. Spomínali ste to, tú našu správu, ochrana údajov a prevencia aj v tejto oblasti, to je taká všeobecná vec. Ale keď sa nariadenie o e-privacy a GDPR ako balík, máte pocit, že sú tu nejaké slepé miesta stále? Lebo ja napríklad mám dojem, a povedzte, či správny alebo nesprávny, ja mám pocit, že sa čas viac zameriavame na zber osobných údajov ako input pre analýzy údajov a menej sa hovorí o využívaní. A toto input, e, e, toto netreba regulovať, ale output. Toto sa dá definovať podľa GDPR ako osobné údaje. No ale nie je to úplne jasné. Neexistujú žiadne jasné pravidlá ani v rámci e-privacy, pokiaľ ide o zneužívanie údajov ktoré sa analýzou, z ktorých sa stávajú osobné údaje, hoci pôvodne pri zbere o osobné údaje nešlo. Čiže nejde o to spracovávanie vo fázach pred využitím. Čiže mám naozaj dojem, že možno by bol na mieste iný jazyk. Možno by ste mohli vy navrhnúť, aký jazyk, akú terminológiu použiť na zachytenie tej špecificity týchto údajov. Ďalšia otázka sa týka reklamy a podobného. Je to skôr taká pripomienka. Ja mám pocit, že sme v kontaktoch s aktérmi v rámci GDPR prípravy naozaj zo strany um, vydavateľov. Tu bol veľký tlak také apokalyptické vízie, že úplne zrujnujeme ich biznis, lebo už nebudú môcť vydávať, pokiaľ ide o marketing zameraný na konkrétne osoby. A moja otázka, či aj vy by ste takúto červenú spustili, či aj vy to vnímate takto tragicky? Čo vás môže tak zablokovať, že už sa nebude tlačiť produkovať, lebo ja som sa naozaj desiatky rokov zaoberala prieskumom publika. Keď sa pozrieme na jasnú profiláciu a segmenty, dá sa to aj bez personalizácie preca. Čiže nie je to taká trochu lenivosť v rámci týchto neregulovaných oblastí, že by sme to mohli stiahnuť ešte do tých čias, kedy trekking a niečo také ešte neexistovalo, ale napriek tomu sme mali e, segmentovaný, segmentované publikum. Práva spotrebiteľov, o tom hovoriť nebudem, lebo na tú tému už toho padlo veľa, ale chcem zopakovať, pardon, chcem sa spýtať, či by bolo možno stretnúť sa dlhšie, lebo vaša prezentácia bola naozaj veľmi, veľmi hĺbková, veľmi obsiahla, viac času by sa nám zišlo na diskusiu. No Mariu, ty ešte dostaneš slovo aj na, na záver. A naozaj súhlasím, že ten panel bol veľmi zaujímavý. Ďakujem. Mrzí ma to, že vám musím takto krátiť čas. Mrzí ma to, kolegyne, kolega, fakt nás čas tlačí. Pán Bony ako ďalší. Ďakujem pekne. Ja sa pokúsim držať času. Po vašich prezentáciách mi vyplýva všeobecný obraz asi takýto, že na jednej strane máme tracking. a teda, že nechcem, aby nás niekto sledoval a stopoval, a zároveň možnosť výberu na druhej strane a určité technické možnosti, ako sa vyhnúť takémuto trackovaniu. A vy ste hovorili o mnohých technických riešeniach. A moja otázka je teda úplne iná. Ak chceme naozaj náležite implementovať túto legislatívu, mali by sme dať firmám čas, aby prišli s novými technickými riešeniami. To je taká všeobecnejšia otázka. Dá sa vôbec implementovať toto nariadenie, pustiť, e, spustiť súčasne s GDPR, lebo vieme, že mnohé krajiny majú kopu problémov s implementáciou GDPR. A ak chceme, aby sa privacy implementovalo poriadne, ja chcem nariadenie o e-privacy, ale zároveň mám pocit, že mnohé riešenia budú súvisieť s tými technickými možnosťami. Napríklad, aby sme my ako používateľia mali individuálne možnosti nastavenia súkromia, aby sme sa naozaj mohli rozhodnúť. Čiže ako to vnímate vy, ako, ako na tom ďalej pracovať? Lebo s Máriu sme o tom rozprávali a chceme aj nejaké okrúhle stoly ešte zorganizovať, aby sme mohli diskutovať ďalej práve o týchto technických otázkach. Každý jeden aspekt chceme zohľadniť, či už ide o reklamu, tam napríklad s vami súhlasím na jednej strane, ale zároveň vystáva otázka. Potrebujeme zacielenú reklamu? Potrebujeme ju, lebo ak je zacielená, tak e, samozrejme je nevyhnutný prístup k údajom, spracovanie údajov a profilácia. Čiže tieto všetky aspekty musíme zohľadniť aby sme nakoniec mali dobré riešenie. Ďakujem. Ďakujeme, Michal. Pán Dalton ako ďalší. Ďakujem pekne a ja to vybavím relatívne rýchlo. Jeden z panelistov hovoril, že by e-privacy obmedzenia tradičné telekom firmy mali byť prísnejšie a spís, lebo tie vidia naozaj všetky. Čiže čo si o to myslia ostatní panelisti? A tiež, keď sa hovorí o nejakých podmienkach pre všetkých, lebo ja si to predstavujem tak, že každý jeden aktér sám zistí, ako si zlepšiť svoju pozíciu, Čiže naozaj nie je rovnaká pozícia pre všetkých, iba rovnaká východisková pozícia. A potom pokiaľ ide o OTTs, tam e, zatiaľ nemáme s tradičným telekomom rovnaké pravidla hry, tak povediať, lebo sú tu siete, infraštruktúry financované z verejných prostriedkov, máte určitú e, bázu základníkov a tak ďalej. Napriek tomu však e, OTT sa dostávajú na trh, ako to robia. Je to preto, lebo majú bezplatné služby a majú dôveru spotrebiteľov. A často majú práve datovo zameranú a tak založenú reklamu. A je to lepšia reklama aj to lepšie fungovanie. Čiže v rámci tohto návrhu e, prosím, nezvráťme e, veci m, hore nohami. Takže mňa by zaujímalo, aké majú k týmto všeobecným otázkam názory panelisti. A ešte dôvera, dôverovanie zákazníkom, teda Ehm, ak vy napríklad neviete, ako funguje e, nejaká platforma alebo niečo, tak ju nevyužívajte. E, Čiže to by ma zaujímalo, ako vy vnímate tú schopnosť, e, schopnosť užívateľov sami sa o seba postarať, tak povediac. Teraz pán Albrecht, nadviežem plynula na predrečníka, lebo naozaj tu hovoríme o niečom, čo nie je už zákazom, zákonom, ktorý zakazuje e, poskytovať niekomu svoje osobné údaje. Skôr je to zákon, ktorý dáva možnosť každému jednému rozhodnúť sa, či chce alebo nechce svoje údaje postúpiť, poskytnúť alebo nie. Čiže v tomto svetle je to potrebné chápať aj to základné právo, ktoré s tým súvisí. A ja mám niekedy dojem, že nie všetci z nás to takto chápu že nie všetci chápu, že ústavnoprávny rámec a základné práva, že toto je vec, ktorú zákonom nezmeníme. Môžeme to zmeniť iba keď zmeníme zmluvy, ústavy alebo charty základných práv. Čiže článok 8 charty základných práv napríklad hovorí, a to veľmi jasne, že môžete osveduje spracovať iba v prípade, že máte súhlas jednotlivca, alebo je tu špecifický zákon, ktorý vám to umožňuje. Potom v takomto osobnoprávnom rámci, keď niekto zastupuje firmu, alebo celé odvetvie a povie, že súhlas by sa už nemal využívať. V takýchto podmienkách, veď to je takmer protiústavné, neústavné, ja by som povedal, že by bolo dobré, keby sme sa neodchylovali od reality, reality, ktorú predstavuje základ našho právneho rámca a našej spoločnosti. A naše občianské právo je úplne v poriadku, pokiaľ ide o súkromnú autonómiu jednotlivca. Teda každý jeden môže rozhodnúť, či uzavrie zmluvu, či sa bude niečím zaoberať alebo nie, či poskytne svoje osobné údaje alebo nie. To je tá osobná autonómia. Každý má mať právo toto rozhodnutie prijať a nemôžeme e, toto rozhodnutie nikomu upierať. Takže toto bola vec, na ktorú som chcel poukázať, lebo mám pocit, že sa musíme zamerať skôr na to, ako zjednodušiť komunikáciu medzi jednotlivcom a určitým kontrolórom, pokiaľ ide o rozhodnutie, či poskytnúť údaje alebo neposkytnúť. A aby tento súhlas o tému dochádza, aby to nebolo únavné, ale aby to naozaj malo zmysel. Takže na toto by bolo potrebné sa zameriavať. A ešte, ak dovolíte, už úplne na záver, ten dôvod, prečo v tejto oblasti sa tak zameriavame na tretie strany. Ten dôvod spočíva v tom, že ja väčšinu z týchto tretich stran zkrátka nepoznám. A keď sa vrátim k tomu základu našej trhovej ekonomiky, kde sa hovorí o tej súkromnej autonómii, tak tam väčšinou tú druhú osobu, tú druhú stranu poznám. Ale v digitálnom prostredí, kde máme kuky z tretich strán, tak neviem, aké sú tretie strany a preto je to ešte komplikovanejšie, treba vytvoriť nejaký vzťah ktorý by predstavoval informované rozhodnutie. Ďakujem. Ďakujem pekne, Jan. Dám slovo pánovi Bonimu. Áno, áno, transparentnosť a informácia pre jednotlivcov. O toto išlo aj mne. E, plne dodržiavame teda všetky ústavnoprávne a ústavné povinnosti. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz pani Grapiny. A aby vám to nevadilo, tu by sme to uzavreli a dali priestor na reakciu panelistom. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem hovoriť svojim materinským jazykom. Sekundu poprosím, kým si nasadia všetci sluchadla, hovorí pán predseda. Trebuie să spun că mi se pare că panelul este... E, ďakujem za slovo. Ja osobne vnímam tento panel veľmi rozporúplne, lebo názory tých panelistov sú dosť odlišné. Jeden z hostí povedal, že by sme mali chrániť práva spotrebiteľov a že to vníma tak, že GDPR nepostačuje, s tým ja súhlasím. Zároveň iný z panelistov povedal, že Eh, on teda použil slovičko mali by sme a ja by som povedala, nie že mali by sme, ale že musíme mať ochranu našich údajov. Ja som vo výbore pre ochranu údajov a eh, samozrejme, že ja ako osoba musím mať právo rozhodnúť, ale musím vedieť, eh, čo sa s mojimi údajmi potom deje. Možno to vy vnímate rovnako, ja dostávam kadejaké správy, e-maily a vôbec ani neviem, odkiaľ majú moju adresu. Čiže nu există o consecvență juridică. Ce se întâmplă când... Čiže naozaj potrebujeme vedieť, ako sa naše údaje používajú a aké sú právne dopady. Napríklad, keď niekto využije moje právne, moje osobné údaje e, neadekvátnym spôsobom. Dobre, možno som poskytla súhlas s použitím osobných údajov na určitý účel, ale čo ak tá osoba, ktorá moje údaje používa, ich využije na iný účel? aj na iný účel. Preto si myslím, že by sme mali diskutovať v širšom kontexte a že by sme hovoriť dlhšie, komplexnejšie, lebo potrebujeme naozaj e, férovú hospodárskú súťaž a e, zároveň náležitú ochranu osobných údajov, keďže žijeme v digitálnom veku, v digitálnej ére. Dôvernosť údajov však naďalej musí byť zabezpečená. Ďakujem. Ďakujeme pekne a teraz dám slovo panelu. Musím vás obmedziť, otázok bolo veľa, mrzí ma to, ale máme tak asi dve minútky na každého. Tri. Prepašte, že musím takto obmedzovať. Yeah. Takže pán Muňoz Markoz ako prvý dostane slovo, nech sa páči. Pokiaľ ide o právny základ e, z pracovania alebo pokiaľ o definíciu osobných údajov, ak tie údaje sú spojené s identifikovateľným jednotlivcom a potom v druhej fáze v spracovaní, ak v tejto fáze vstupuje e, tretia strana, tak by sa mali považovať za osobné údaje od samotného začiatku. Niekedy sa to možno nedeje, ale vo vočine prípadov, keď ide o tretiu stranu, do toho, spravo, do toho spracovateľa, tak tie údaje sa považujú za osobné údaje od začiatku. Pokiaľ ide o právny základ, pokiaľ ide o zber, spracovanie a poskytovanie údajov e, v rámci celého tohto dátového reťazca potrebujeme mať určitý právny základ a za každý môže byť iný. V každej jednej fáze môže byť iný právny základ. Napríklad pre zber iný, pre spracovanie ďalší a pre poskytovanie ďalší. A ďalšia dôležitá vec, citlivé alebo necitlivé údaje, my sa dostávame do technickej roviny ide skôr o to spracovanie, že tie údaje, tie údaje môžu byť kľudne štandardné a niekedy to môže viesť k citlivým informáciám na záver. Napríklad e, strava, zdravie. Toto už môžu byť citlivé informácie. Čiže tá citlivosť skôr e, zohráva úlohu pri tom spracovaní, než pokiaľ ide o samotné dáta ako také. A potom ďalšie technické otázky. Čo by mohlo vzniknúť v budúcnosti v otázkach súkromia, obmedziť otázky súkromia? Vždy je potrebné vychádzať z transparentnosti a kontrolných nástrojov. A tieto sa dajú rozvíjať, samozrejme. Dôležité je to, aby konečný užívateľ bol informovaný a mohol rozhodnúť, či takéto spracovanie chce alebo nechce. Dá sa to urobiť rôznym spôsobom. Nie každý má rovnaký prístup k užívateľovi, ale celé to odvetvie, pokiaľ ide o prístup k jednotlivcom, aby mohli príjmať rozhodnutia o, svojom, o svojich údajoch a o spracovaní týchto údajov. Toto je naozaj kľúčová, kľúčová vec, transparentnosť a kontrola. A teraz, e, či operátori Telekom vidia obsah alebo oni je no už technicky nemajú prvom prístup k obsahu, ale k tým dátam e, vo forme metadát, takže priamo k obsahu nie operátori e, na e, realizáciu komunikácie nemusia mať prístup k obsahu. E, takéto niečo nie je nevyhnutné. Ďakujem pekne. A teraz pán Gruntal, nech sa páči. Ďakujem. Zamerám sa na dve otázky. Poprvé, prečo musíme personalizovať, prečo potrebujeme naozaj zacielenú reklamu? Naozaj roky, rokuce to bolo financované z reklamy, ktorá nebola personalizovaná. Takže prečo teraz personalizácia? Je to preto, lebo došlo k prechodu z analógu na digitál a toto je e, veľmi dôležitá zmena. V analógu, v analógových médiách ten inventár, ako aj e, tie nástroje, ako aj ten priestor boli obmedzené. A to, čo prežívalo v rámci analógových médií, malo za každým veľmi silnú pozíciu na lokálnom trhu. A preto tieto firmy mohli dostávať e, za reklamu také vysoké sumy. A teraz v ére digitálu e, tých nástrojov je naozaj kopa, je to nekonečná škála, čiže tá hodnota nespočíva e, v v tom priestore alebo v tých nástrojoch, ale v tých údajoch. No a keď sa pozriete na cenu e, reklamy personalizovanej, založenej na dátach, tak naozaj sú to niekoľkonásobné sumy. A to preto, lebo ten účinok je niekoľkonásobne lepší. A naozaj môžete veriť, ja vám môžem povedať, že globálni hráči za každé budú chcieť mať zacielanú reklamu, pretože jej účinok je oveľa lepší e, ako v prípade e, nepersonalizovanej reklamy lokálnych, e, lokálnych hráčov, lokálnych aktérov. No a potom ako to s tými spotrebiteľmi, či dôverujeme v ich schopnosti a tak ďalej. Áno, privacy tool naozaj na toto slúži. Ale otázka znie, aké údaje máme o tebe, aké, na aké účely to chceme použiť a čo môžeš ty urobiť, aby si nás zastavil v tomto. Nás to celé to musí byť veľmi transparentné. A ak e, toto chceme robiť v spolupráci e, so spotrebiteľmi, alebo takto my to chceme robiť spolu, spolu s našimi zákazníkmi. Nechceme to nechať robiť nejakých globálnych e, aktorov, aby to urobili sami. O toto nám ide. A pre nás to veľmi dôležité. Chceme kontakt s našimi užívateľmi a s našimi, s našimi zákazníkmi. Ďakujem. And Fanny Hedvegi, Ďakujem veľmi pekne teraz Fanny Hidvegi, takže aby som sa už neopok neopakovala, zameriam sa len na niektoré záležitosti. Pokiaľ ide o moje schopnosti, myslím si, že to bolo trošku ofenzívne, keď by sme charakterizovali reklamu ako jadrom týchto médií. My si myslíme, že to je iné práve, že toto nariadenie, ktoré sa týka i privacy, tá, toto vôbec neohrozuje nezávislosť médií. A pokiaľ ide o ten časový harmonogram, myslím si, že nie je potrebné tento čas naťahovať, pretože mm, mm, toto nám, tuto máme dostatok času na to, aby sme to zaviedli do používania, čiže aj firmy budú mať dostatok času na to, aby urobili rôzne prispôsobenie. Pokiaľ ide o realitu, tu by som chcela povedať, že toto je o základných právach a užívateľia teda majú tú kontrolu nad vecou a čo vnímame my, Áno, ľudia sa stiažujú, ale aj keď sa nestiažujú, to by neznamen, to neznamenalo, že všetci súhlasia a že všetci to majú všetko pod kontrolou. Oni len jednoducho nechápu presne, o čo ide, ale parametre e, poukazujú na to, že chcú vyššie e, štandardy. No a potom užívateľia a spotrebitelia, ľudské práva nie sú na takéto vzťahy napojené. No a potom e, pokiaľ ide o spracovanie, spracovanie, ktoré sa týka takisto zberu ako aj využívania. Toto všetko je tu pokryté, ale myslíme si, že e-privacy e, by mala sa týkať aj uchovávaných údajov, čiže toto potom smeruje už k tej fáze využívania. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja viem, že všetci z vás by ste mali čo povedať ešte k tomu oveľa viac, ale ďakujem, že dodržiavate čas, pán profesor Annenberg. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Začal by som tým, čo povedal pán Bolný a čo musíme ustanoviť, kým budeme túto smernicu uplatňovať či už ide o obyvateľov, spotrebiteľov, užívateľov, spolu s priemyslom. A tu je veľmi veľa tých možností, ale to, čo od priemyslu veľmi často poučúvame, je, že ak budeme mať jasné pravidlá, čo môžeme a čo musíme urobiť, vieme to vytvoriť a vytvoríme dobré veci. Ale keď toto nariadenie bude eh, nejasné, tak potom to nám neumožní tie dobré veci využívať. A aj keď napríklad porovnávate tieto rozpočty na súkromie a keď porovnávate bezpečnosť, tak vidíte, keď sa na to pozriete, vidíte, k tomu je diskusia, že vždy e, to súkromie je na tom horšie a aj regulátor musí byť upozornený na to, že tu sú určité záležitosti, ktoré sú potrebné a potom hráči sa tomu prispôsobia. A tu bola otázka, či môžeme dôverovať spotrebiteľovi. Môžeme a dôverujeme ju, ale z, mm, toto, to, toto súkromie, to vás vždy stojí čas. To je ako umývať si zuby. A, ale vás to mm, nevy, nevyleči práve aj pre mladých ľudí je to dôležité, aby si uvedomili, že to súkromie má význam len z dlhodobého hľadiska. Áno, my dôverujeme napríklad e, priemyslu, ktorý vyrába sladkosti a, a napríklad bol vyvinutý taký koncept, že sme informovali ľudí o o ochrane údajov na troch s apkami a E, tu sú rôzne podmienky a keď si stiahnete túto apku a keď, tento, keď, keď túto <laughs> službu chcete využívať, tak všetci povedia na to áno. To je ako keď tínedžeri chcú sex. Takže e, máte tu to, to privacy, súkromie, to všetko sa vám môže ukázať s hviezdičkami, tak ako sa to robí prieskume spokojnosti. A toto všetko využívajú aj títo tí týrači. E, nie. V, v tomto v tomto prípade oni tam nechcú mať ďalšiu dimenziu, k, te, k napríklad nejaké nepríjemné veci, ktoré by mohli byť nepríjemné pre spotrebiteľov. Takže keď sa pozrieme na to, čo robia apky, tak tu už to bude iná situácia. Takže toto bol len taký jeden príklad. Pán Štaj, neviem, či som úplne pochopil vašu otázku, môžeme to potom prediskutovať ešte neskôr, ale keď sa pozrieme na uh, smart data a osobné údaje a ostatné osobné údaje, to sú v podstate osobné údaje, pretože nemôžete to z toho vyňať. Takže keď sa pozrieme na tie smart data, tak v tomto kontexte je to potrebné chápať. Áno, ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám všetkým štyrom veľmi pekne za to, že ste si našli čas. Prosím, ostaňte s nami v kontakte. Ďakujem veľmi pekne za vaše názory. Takže kolegovia, teraz sa dostávame do posledného štádia, to je tá tretia časť našeho dnešného stretnutia. Chcel by som požiadať kolegov, aby prišli sem na pódium a Takže budeme sa zaoberať dôvernosťou a bezpečnosťou komunikácií v rámci tohto nariadenia a i hneď ako sa sem dostavia rečníci, tak budeme pokračovať. So colleagues, um,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 posledná časť, aj tak e, by sme mohli ten čas dobre využiť. Prosím, ten čas využiť e, veľmi efektívne. Trošku musíme stlačiť ten čas. Prosím, nehovorte dlhšie ako 7 minút, aby sme si dopriali ten luxus a na konci si mohli vypočuť a zodpovedať niekoľko otázok. Takže pán Ilias Čantos z firmy Symantec, ktorý nám poskytne pohľad priemyslu na túto tému. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení poslanci, vážení predstavitelia Európskej komisie, rady členských štátov, vážení kolegovia z priemyslu, dámy a páni. Ja som naozaj veľmi vďačný za to, že mám možnosť tu dnes byť medzi vami. Ja by som sa chcel zamerať na aspekty bezpečnosti a dôvernosti. Toto je jeden z našich hlavných cieľov, ktorý musíme zvážiť v rámci tejto smernice o e, súkromí. Vážené dámy a páni, keď sa zameriame na ochranu informácií a dát, ktoré je pokryté v GDPR, a potom tu máme infraštruktúru a potom tu máme identitu v EIDAS a interakcie. Ak by sa e-privacy zameralo na interakcie medzi dôvernosťou, tak je tu hlavná úloha, ktorá, ktorú hrá v tejto architektúre. Ale myslím, Myslím si, že všetci môžeme súhlasiť s tým, aby to bolo účinné, musíme sa na to zamerať správnym spôsobom a využiť správne nástroje. My sme si zo strany komisie vypočuli veľmi veľa o OTT a tiež potom aj o dopade OTT. Na, týka sa to aj rôznych iných priemyselných odvetví, ale jedna z tých záležitostí, ktorú je potrebné spomenúť v rámci súkromia je e, IoT a toto je internet veci a e, bez rizika bezpečnosti. Je to potrebné? Podľa mňa nemožno pochybovať o tom, že áno a máme tu veľa e, expertov na bezpečnosť, ktorí poukazujú na dôležitosť aj e, túto bezpečnosť IoT, stroj, e, stroj, stroj, pretože sme tu mali veľmi veľa takýchto incidentov, ktorí sa týkali bezpečnosti v rámci internetu vecí a v rámci tohto návrhu komisie, pokiaľ ide o IoT, bezpečnosť a dôvernosť. Toto všetko sú oblasti, ktorými sa Európska únia zaoberá aj v rámci IoT. Takže toto všetko nám naozaj dáva zmysel a je to potrebné. Ehm, v rámci tejto diskusie, keď hovoríme o browseroch, cookies a riadenie, eh, tých, eh, riadenie súkromia, eh, cookies, myslím si, že to sa preukázalo, že to nebolo také efektívne, pretože všetci na to kliknú a všetci to akceptujú. A keď to chceme lepšie riadiť, museli by sme využívať iné nástroje. Čiže tá výzva je, aby sme nezabránili, aby sme nevytvárali nejakého strážcu vstupu, aby sme e, vytvárali nejaké oligopoly alebo monokultúry. Okrem toho, internet sa stáva stále viac nezávislý od využívania browserov, takže celá táto diskusia či je to prvá strana alebo tretia strana, to sa stáva problematické pretože otázka je, či e, ten browser tá, e, robí tú prvou stranu lepšou e, samo o sebe, alebo či potrebujeme nejakú novú definíciu. Takže aj o tomto bude potrebné podiskutovať. A potom mm, potrebujeme vylepšiť e-privacy. V rámci e-privacy sme veľmi jasne videli výnimku riadenia riadenie spotrebo, spra, spracovania osobných údajov v rámci počítačovej bezpečnosti a myslím si, že môžeme poblahoželať komisii, že e, považuje e, počítačovú bezpečnosť v rámci spracovania údajov e, za veľmi dôležitú. Myslím si, že komisia k tomu pristupuje veľmi správne. Musíme chrániť metaúdaje, musíme chrániť obsah, musíme chrániť tento prístup k tomu, aby sme efektívne pristupovali k počítačovej bezpečnosti. Čiže tá segmentácia údajov je správna, ale ten rozsah výnimky je nesprávny. Pretože táto výnimka, e, keď je v rámci GDPR a v tom, tej novej výnimke i práveci a ten prístup za, mm, to, sa, to je možné cez OTT a len cez Telekom a prístup pre bezpečnosť. Všetci, ktorí uznávajú tento záujem, napríklad poskytovateľia tejto bezpečnosti, napríklad spracovatelia údajov ako banka, potom vlády členských štátov, vlastne títo všetci sú vylúčení. A ja ehm, predpokladám, že toto je e, neprirodzený výsledok toho, že sme sa zamerali na rozsah e, e-privacy, ale má to úplne opačný efekt, pretože e-privacy E, stimuluje všetkých tých, ktorí sa spoliehajú na GDPR, aby e, spracovávali svoje údaje a potom zbierajú ešte viacej osobných údajov a takýto napríklad prístup, napríklad VPN e, adresa alebo tieto centrá alebo phishing, URL, toto je vylúčené v rámci tohto súčasného návrhu. Takže, vážené dámy a páni, eh, aby som to skrátil, musíme zabezpečiť, aby to bolo zosúladené z GDPR, akákoľvek, eh, akékoľvek súkromie v tomto novom formáte vidím, mm, teraz sa ospravedlňujem, toto asi nie je veľmi dobré zo, zobrazenie, ale v roku 2009 tam sme sa zamerali na zabezpečenie a ochranu osobných údajov a keď sa pozrieme na GDPR, tu je prístup k týmto poskytovateľom bezpečnosti a No, mm, ostatným zainteresovaným stranám a zrazu ten text je zúžený len na Telekom a OTT. A áno, oni majú prístup za účelom bezpečnosti, takže z historického hľadiska toto, bolo, toto je tá verzia z roku 2009 a toto je GDPR a toto je text, ktorý je výsledkom rokovania parlamentu a zameranie sa parlamentu na počítačovú bezpečnosť, a na ochranu vlastnej inštitúcie a ja by som vás chcel požiadať otvorene, prosím vás, tento text vylepšite. Vylepšite aj tento text, prosím vás, keď sa tým budete zaoberať. Um, a môže, e, môžu tieto ustanovenia, ktoré sa týkajú bezpečnosti a dôvernosti, môže, dajú sa zlepšiť? Ja si myslím, že áno, že dajú sa naformulovať lepšie. Podľa mňa to je o, to, aby, o tom, aby sme vedeli poskytnúť lepšiu bezpečnosť, e, tie požiadavky, keď to porovnávame s tými všeobecnými požiadavkami na dôvernosť toto, je, toto sú naše skúsenosti z GDPR e, za týmto účelom. A tiež bezpečnosť si vyžaduje aj prístup k tomu koncovému bodu. Článok 17, notifikácia o riziku a porušení. Neviem úprimne, či to naozaj ešte potrebujeme. No a teraz mám ešte dve pripomienky. Dve pripomienky veľmi stručne. E, toto nebola úvaha, ktorá sa týka bezpečnosti, ale týka sa to toho ekosystému, v rámci ktorého sa pohybujeme. Toto je konkrétny režim, ktorý sa týka prístupu k týmto dádam, dátam a vy musíte urobiť politické rozhodnutie, či tento prístup bude komplikovanejší, alebo či tu bude nejaká možnosť pristúpiť k tomuto ekosystému a to bude mať do dopad aj na hospodárstvo a tvorbu pracovných miest. A potom otázka um, orgánov um, to, to presadzovania uh, zákona v rámci tejto smernici o e-privacy. Táto výnimka je ponechaná na členské štáty a bolo by dobré, keby sme, pretože tu máme rôzne rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, aby sme sa pozreli na tieto podmienky prístupu. Áno, ďakujem veľmi pekne pekne. E, teraz pán Giulermo Beltra. Prosím, dodržte týchto 7 minút. Áno, áno, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, ďakujem, že ste prizvali aj Európsku organizáciu spotrebiteľov. Zastupujeme 43 spotrebiteľských organizácií vo všetkých krajinách. Sme vďační za to, že môžeme porozprávať s vami o našich názoroch na túto dôležitú návrh legislatívy, pretože vítame návrh komisie a je to dobré východisko do diskusie a uvedomujeme si, aké e, veľké snahy to vyvolalo po tom veľkom tlaku, že tento nástroj by mal byť odvolaný, ale nebudem opakovať to, čo už tu zaznelo, ale predsa len poviem, že je dôležité si pripomenúť, prečo tento návrh legislatívy je dôležitý. Preto všetkým, podobne ako Európska komisia, IPPS jasne povedali, je to spôsob na zabezpečenie ochrany základných ľudských práv na súkromný život, na rešpektovanie súkromného života článku 7 Charty základných ľudských práv. Je to podobne ako smernica o e-privacy, ktorá je doplnkom ako ďalšia miera ochrany, smernice o ochrane osobných údajov a i privacy si nariadenie musí byť doplnkom a ďalšou mierou ochrany k GDPR. A rovnako dôležité je aj to, že nariadenie i prevesy môže fungovať ako svetový mechanizmus zvyšovania dôvery pre podniky, aby mohli poskytovať služby a mohol by umožniť e, hospodárskú súťaž, ktorá bude mať pozitívny dopad na ochranu súkromia, takisto môže tlačiť e, na inovatívne nové produkty a služby, ktoré budú súdiť všeobecným záujmom obyvateľov. Takže je množstvo dôvodov, prečo tento nástroj sleduje viacero e, cieľov v rámci um, pre verejnosť. Tak ako už povedal pán Albert predtým, mm, môžeme to porovnať so smernicou vypravesi a pozrieť sa na to, čo je potrebné zmeniť. Nechcem sa púšťať touto cestou, chcem sa skôr zamyslieť s vami spolu nad tým, ako všetky tieto ciele, verejné ciele sa dajú dosiahnuť. Poprvé, Dôvernosť komunikácie, tá je dôležitá. Dnes sme počuli, že toto je ten nástroj na zabezpečenie tohto základného princípu ochrany spotrebiteľa v digitálnej dobe. Pán Panu sa dnes povedal, že 92% spotrebiteľov chce komunikačné služby dôverné. A vítame aj to, že tento návrh rozšíril sa a vzťahuje sa na všetky komunikačné služby, nie iba na tie, ktoré idú cez tradičné prostriedky, ale aj tie, ktoré sa realizujú cez OTT, tak povediac. Samozrejme, štatistika svedčí o tom, že spotrebitelia chcú vysokú mieru ochranu bez ohľadu na typ služby, ktorý používajú. Dôležité, povedali kolegovia z Accessu teraz, chcel by som s tým súhlasiť, že nehovoríme o komunikačných dátach v tranzite, ale komunikačných dátach, ktoré môžu byť uchovávané na koncových zariadeniach užívateľov. Druhá dôležitá vec tohto nariadenia musí zabezpečiť bezpečnosť komunikácie. To by sa malo vzťahovať takisto na všetky služby. A to je dôležitá vec, ktorú musíme povedať, aké je tu prepojenie medzi týmto nariadením a navrhovaným kódexom, Európskym kódexom um, elektronickej komunikácie. Tento kódex má dôležité články o bezpečnosti, takže musíme si pripomínať toto prepojenie medzi dvoma nástrojmi. Práve sme si vypočuli kolegu do Simanteku, ktorý hovoril o význame bezpečnosti internetu veci. My máme veľmi hrozivé správy o tom, ako e, prepojené auta nefungujú, ako hračky sa dajú e, ľahko zneužiť na v podstate um, sledovanie ľudí. Môžete si pozrieť kampaň, ktorú sme robili, čo sa týka našej hračky, ktorá sa ozýva Kejla. Nie, že sa dá ľahko hakovať, ale podstate sleduje deti, ktoré sa hrajú v toto hračku a zasiela informácie o nich tretím stranám. Toto je len príklad toho, čo musíme zakomponovať do legislatívneho nástroja a naozaj chrániť verejné záujmy nielen pre naše deti, ale pre nás všetkých do budúcna. Dôležité je to, že nariadenie o e-privacy by sa nemalo obmedzovať možnosti spotrebiteľa chrániť sa cez napríklad nové technológie ako kodovanie, enkryptáž. Takže to je potrebné ďalej rozvíjať. Nesmieme tomu zabrániť. A zároveň potrebujeme nariadenie i privacy, aby obstalo v budúcnosti, čo sa týka otázky sledovania, tracking. Ďalšia dôležitá štatistika, o ktorej hovorí Eurobarometer, je, že 81% spotrebiteľov chce štandardné nastavenie ochrany, keď idú na prehliadač a to by malo byť v tomto návrhu a žiaľ to tam nie je, ako pán Borgesius povedal, videli sme to aj v stanovisku pracovnej skupiny podľa článku 29, ochrana súkromia, štandardná, nie je to ako voľba štandardná. Privacy by default, štandardná ochrana súkromia by mala byť nastavená v všetkých technológiách, všetky komunikačné technológie, ktoré umožňujú spotrebiteľom komunikovať navzájom alebo so strojmi, E, mobilné operačné systémy, aplikácie a tie ďalšie. Dôležitý článok v tomto návrhu je článok 8, ochrana koncových zariadení. Pozrime sa na to jednoducho. Viac súkromných informácií o mne nájdete v tomto malom zariadení ako u mňa doma. Takže ak chceme zabezpečiť to, že máme ochranné opatrenia takýchto zariadení, to je veľmi zásadné článok musí byť taký, aby ostal v budúcnosti nie len, aby sa týka iba cookies, dnes sme počuli aj 8.2b článok, Wi-Fi sledovanie. Všetci súhlasíme s tým, že by sa tomu nemalo dochádzať bez súhlasu. Musíme zabudovať mechanizmus, dobre premyslený mechanizmus na to, aby sme sa vyhli uh, toku žiadosti o súhlas spotrebiteľa, ale nemali by sme zase nechať žiadne medzery. Potom, čo zazneli mnohí rečníci, dnes myslím si, že seriózne musíme zvážiť vhodnosť myšlienky zakázať tzv. tracking walls. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Giu- Gi Giuseppe da Casto, talianský orgán, národný orgán ochrany údajov. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte na úvod položiť eh, poslancom a hosťom otázku. Akceptovali by ste, aby vaša osobná komunikácia alebo navigácie cez web boli vysielané všetkým dnes večer v televízii? Tak odpoviete nie, ako si predstavujem, že asi nie, tak asi pochopíte, aký význam má dôvernosť. Je to niečo intimné, ale zároveň to má aj sociálnu hodnotu. Bez dôvernosti by sme nemali to, čo sa nazýva telekomunikácia. A preto potrebujeme mimoriadne pravidla okrem GDPR. Potrebujeme chrániť dôvernosť, ak chceme budovať dôveru. Prečo nariadenie? Technológia je kľúčom odpovedí. Spracovanie údajov sa stalo komoditou. Čím idú náklady nižšie, tým Spracovanie údajov sa vzdialuje od Európy a od ľudí e, do rúk e, obmedzeného počtu veľmi efektívnych globálnych hráčov. Ľudia využívajú aplikácie hlasové, video a e, posielania správ jednoduchým spôsobom a očakávajú rovnakú mieru dôvery. Nariadenie je podľa mňa najlepším právnym nástrojom, ktorý máme k dispozícii, aby sme vyvážili účinky takéto komoditizácie. Ako má tento návrh chrániť dôvernosť? Všeobecný zákaz spracovania údajov okrem špecifických výnimiek. Poprvé, nutnosť údajov na realizáciu telekomunikácií. Po druhé, výslovný súhlas e, spotrebiteľa. Po tretie, anonymizácia údajov. Podľa mňa ak chceme budovať dôveru, musíme mať adekvátnu odpoveď a musíme to v maximálnej možnej miere harmonizovať, aby sa týkalo na všetky typy údajov, obsahu, metadát a všetky typy komunikácie. Dovolte stručne pohovoriť o otázke anonymizovaných údajov. Anonymizácia bola alternatíva, ktorú sme už zaviedli v smernici, ako alternatíva k vymazaniu údajov na konci životného cyklu. Návrh dáva anonymizáciu na začiatok životného cyklu údajov a dáva možnosť dátam akého dvojitého života. Jedného života ako tradičné osobné údaje a druhý život ako anonymizované údaje. Čo bude naďalej? dávať správcom údajov množstvo príležitostí v oblasti big data a internet veci. V budúcnosti elektronická komunikácia, implementácia anonymizácie podľa mňa si vyžiada tri hlavné záväzky zo strany správcov údajov. Poprvé transparentnosť, čo sa týka rozsahu a uplatnenej metodiky anonymizácie. Po druhé, predbežné hodnotenie dopadu na súkromie s povinnými konzultáciami DP orgánov na ochranu osobných údajov. Po tretie, ľahký opt-out, vystúpenie pre užívateľa ešte pred samotnou anonymizáciou. Takýmto spôsobom, podľa mňa, anonymizácia na základe pravidiel sa môže stať naozaj príležitosťou pre správcu údajov, ktoré budú chrániť súkromie. Nepredpokladá sa to pre Wi-Fi tracking a momentálne je tam len veľmi malá povinnosť správcov údajov. Jediná možnosť tu je vypnúť Wi-Fi a zabráni sa tam vlastne akékoľvek komunikácii. Ja by som chcel zdôrazniť, že tá oblasť trendových údajov je tá, kde je potrebný väčší záväzok správcov údajov, pretože tu asymetria datových subjektov je najvyššia. E, tieto údaje môže správca údajov zozbierať kedykoľvek bez minimálnej miery zásahu e, datových subjektov. Aktuálne návrhy nestačia na to, aby sme vybudovali dôveru úlohou minimalizácie dát, anonymizácie dát implementácia na riešení opt-out iných ako vypnutia zariadenia. To by mali mať správcovia údajov a výrobcovia zariadení. Čo sa týka údajov uložených na koncových zariadeniach ako kúky použitých na navigáciu, e, väčšinou vydavatelia majú vzťah s mnohými ďalšími aktérmi pre mnohé účely a tým je naša navigácia mať ďaleko od dôvernej. Užívateľia si neuvedomujú tieto zložité interakcie a majú riešenia potom áno alebo nie. Cookie walls jednoducho nie sú korektné. Okrem toho nesplňajú ani požiadavku súhlasu, dôvera. Mm, internet by sa zvýšila, ak by sa zaviedli poprvé povinnosť transparentnosti o existencii takýchto zariadení, po druhé jasné technické normy pre klasifikáciu cookies podľa účelov, napríklad trakovanie, meranie a tak ďalej. Podľa návrhu súhlas na internete sa dá vyjadriť cez funkcionality, ktoré sú k dispozícii v softveri navigačnom. Ide o to, aby sa centralizoval súhlas v tých bežne používaných nástrojoch. Ešte stále je tu priveľa technologických otázok. Poprvé, ak má byť súhlas platný, nestačí ponúknuť alternatívy, ale aj pôvodné podmienky sú veľmi dôležité. A e, štandardné nastavenie malo byť také, aby čo najviac chránilo súkromie. Po druhé, preferencie vyjadrené sub, datových subjektov k použitie kúky a konfiguračných údajov ako napríklad tlačky prstov. To by malo byť záväzné pre správcov dát. A na záver niekoľkými slovami o integrite a dostupnosti dát. Ak sa informácie použijú na kontrolu tých zariadení, ktoré používame každý deň, napríklad prepojené auta alebo iné aplikácie stroj-stroj. Všeobecná povinnosť integrity a dostupnosti informácií stále chyba. Chyba aj ochrana dôvernosti. Ak by toto bolo tak by sme mali budúce záruky pre datové subjekty, bez toho, aby to malo nejaké zásadné dopady a zároveň by to zabezpečilo e, ľahkosť presadzovania práva a jasnú zodpovednosť. Všetky tieto medzery musia byť náležite ošetrené, ak nechceme vytvoriť internet, ktorý bude deliť ľudí. Technológie sú kľúčové. Ochrana dôvernosti, nabudovanie dôvery do budúcej elektronickej komunikácie si vyžiada technológie nových generácií. Staré nástroje jednoducho nepostačia. Ja by som sa chcel poďakovať výboru LIBE za poskytnutie tej príležitosti vyjadriť moje názory k návrhu nariadenia o e-privacy. Teraz je na vás. Vy máte zodpovednosť, aby ste sa rozhodli o tom, ako to, čo, ako budeme komunikovať, bude vyzerať v blízkej budúcnosti. Toto nie je nejaký samostatný aspekt nášho života, ani žiaden detail, pretože je to stále dôležitejšie, je to stále viac hlavná súčasť našej existencie ako digitálnych bytostí. Chceme komunikovať s dôverou, chceme vytvárať nové hodnoty pre všetkých. Alebo budeme komunikovať a vyvolávať konflikty. Toto sú základné otázky, o ktoré tu ide. Želám vám, aby ste boli múdri, aby ste zvládli túto citlivú úlohu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, takmer Shakespeareovský záver. Prepačte, že je to tá posledná časť večer. Ľudia sú už unavení. Ja som práve hovoril kolegom, že ľudia dokážu akceptovať iba určité množstvo informácií. Oni to nevidia. Ja vidím vás všetkých. Vidím, že ako ste stále unavenejší, ale to neznamená, že vaše vystúpenie bolo menej dôležité alebo menej bohaté. Ďakujem pekne. Bolo to aj vystielené na internete. A, um, ľudia si písali poznámky, takže ďakujem pekne. A teraz sa dostávame k poslednému rečníkovi, poslednému hostovi. Software Engineer z Facebooku Benjamin, nech sa páči. Poprosím ťa 7 minút, ak to zvládneš. Ďakujem pekne, pán predseda, ako inžinier, ja si to obmedím na 5 minút a hodinu, minútu 45 navyše, takže zmestíme sa do toho. Jasné, že ste z Facebooku. Vážený pán predseda, spravodajcovia, europoslanci, ďakujem, že ste ma pozvali, volám sa Ben Benštra, som software engineer pre Facebook. E, som súčasť týmu v Írsku, ktorý e, robí už e, správu riešim otázky bezpečnosti koncových užívateľov. Vítam túto príležitosť podeliť sa s vami o skúsenosti Facebooku a ako navrhované nariadenie môže mať dopad na služby, na ktoré sa spoliehajú európsky spotrebitelia. Odkedy vstúpila do platnosti smernica o e-privacy, zaznamenali sme zásadnú zmenu služieb komunikačných služieb. Na, Ľudia využívali tieto služby pre všetkým na odosielanie správ z bodu A do bodu B. Dnes ľudia často očakávajú viac, využívajú e-mailové služby, očakávajú, e, že zrušia spamy, prekladacie nástroje, všetky tieto služby ako Messenger mm, využívajú e, na interakciu, na zavolanie taxíka či dohodnutie termínu E, je to veľké, sú tu veľké inovácie a intenzívny vývoj. Chcem povedať o, niečo o tom, čo my robíme, preto aby ľudia boli na bezpečnom nete a mohli spolu komunikovať. Jedným príkladom je tzv. M-Suggestions. Je to systém v rámci Messengeru, ktorý automaticky spracúva správy, plánuje stretnutie s priateľmi, čo chcete jesť a podobne e, budujeme to cez e, tzv. umelú inteligenciu. Ďalším príkladom umelej inteligencie na zlepšenie komunikácie pre všetkých užívateľov, pre všetkých členov našho spoločenstva. Napríklad máme produkt, ktorý sa nazýva automatický alternatívny text, ktorý popisuje obsah to, čo ľudia, ktorí nevidia, chcú popísať. A môžem poprosiť to krátke video?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 product was... Tento produkt sme použili cez identifikáciu fotografií, ktoré sú na Facebooku. Chceli by sme to v dispozícii v budúcnosti cez Messenger a samozrejme vyžiada si to spracovanie obsahu na fotografiách. To je typ technológií, ktorý nám naozaj umožní zlepšiť komunikáciu a vyžaduje si to jednoznačné spracovanie obsahu. A chcem niečo povedať o svojej práci a práci kolegov, tak aby e, ľudia mali bezpečnejšie skúsenosti, e-mailové služby, spracujeme komunikačné údaje, aby sme pomohli e, odstrániť to, čo môže ľuďom poškodiť. Napríklad obsah, e, ktorý je online a zneužíva, identifikujeme napríklad sexuálne zábery, e, E, ľudia z Microsoftu sa snažia odstrániť z internetu tie veci, ktoré sú škodlivé. E, technológie sa vyvíjajú, sú inteligentnejšie, expresívnejšie a bezpečnejšie. Ako inžinier ja sa teším na budúcu generáciu produktov, ktorá spraví to, že svet bude otvorenejší a prepojenejší, umalá inteligencia a big data e, sú prísľubné pre nové technológie do budúcna. Navrhované nariadenie ohrozuje celý vlastne túto umelú inteligenciu a všetko to, čo som práve popísal, nariadenie tieto technológie vníma ako protizákonné, kým nie všetky strany komunikácie s tým súhlasia. My vo Facebooku sme presvedčení o tom, že ľudia majú mať kontrolu na tom, čo sa udeje s ich údajmi. V niektorých prípadoch sa to deje cez súhlas, ale celkové zastanie celkového súhlasu to zníži transparentnosť a kontrolu. Tu vysvetlím prečo. Poprvé, keď žiadate často o súhlas, tak to znižuje kontrolu Eh, ľudia, keď budú mať stále obrazovky, iba ich preklikajú a nebudú venovať pozornosť jednotlivým uh, tým súhlasom, podrieme vlastne to, čo je potrebné a bude to zdržovať čas. Ľudia potrebujú doladiť takéto rozhodnutia. Po druhé, zlí ktorí s tým budú súhlasiť spam, malware, zneužívanie. Ak ste zlí aktorom, budete súhlasiť s tým, aby to bolo eventuálne zablokované. Ja si myslím, že e, nájdu také nástroje ako opt-in, sú horšie ako opt-out. Ustanovenia hovoria o ochrane e, termináloch, ale nehovoria o ochrane komunity. E, Dá sa spomaliť vývoj nových služieb. Kľúčovým komponentom je spracovanie predtým zozbieraných údajov na iné účely, vrátanie a to je veľmi dôležité, aj pre nové služby na základe údajov, ak chcem mať za každým súhlas na základe iného právneho základu, za každý môže to spomaliť vývoj týchto služieb, vrátanie takých služieb ako automatické alternatívne texty. A z tých všetkých dôvodov máme obavy z toho, že návrh nariadenia kladie dôraz na komunikačné údaje, spomalí to vývoj takých služieb ako Messenger. Sme presvedčení o tom, že tu je príležitosť predložiť lepší návrh aby sme mohli rozvíjať služby a chrániť súkromie. E, v každom prípade ďakujem za to, že som mohol prísť medzi vás a teším sa na diskusiu o tomto novom nariadení. Ďakujem pekne, ďakujem, že ste prišli až do San Francisca sem k nám. Ďakujem pekne. Um, uh, ďakujem všetkým panelistom za ich vystúpenia. Mm, teraz Môže dostať slova Máriu a Michal. A pán Dalton takisto. Mariu nech sa páči. Ďakujem pekne. Moja otázka sa týka Facebooku. Takže toto je živá diskusia ohľadom rozsahu pôsobnosti. Aké je vaše osobné vnímanie Facebooku? Je Facebook vo všeobecnosti verejne dostupná sieť alebo len časť Facebooku? Alebo ako môžeme zosúľadiť rozsah pôsobnosti tohto nariadenia s tým, čo robí Facebook? Aký priestor, aké miesto má Facebook? V tej celej oblasti komunikácií je to súkromné, je to verejné, je to skupina? Potom problém s bezpečnosťou. Ja som veľmi vďačná, že ste zdôrazňovali tak veľmi potrebu pochopiť, že dôvernosť a bezpečnosť sú v podstate dve strany tej istej obavy. A v tejto súvislosti by som vás chcela poprosiť, aby ste jednoznačne sa vyjadrili k tej prebiehajúcej diskusii o voľbou medzi bezpečnosťou a dôvernosťou v zmysle boja proti terorizmu, pretože tu máme veľmi špecifickú situáciu. Viete, že je to veľmi špecifická diskusia, ktorá tu prebieha. Čiže je nejaké praktické technologické riešenie na tento problém? Vidíte nejaké? A potom <clears throat> by som sa chcela poďakovať pán Dakistovi za veľmi podrobnú a naozaj hĺbkovú analýzu textu a celé tieto problematiky. Ani sa nič neopýtam, pretože myslím si, že potrebujeme ísť ďalej a diskutovať o tom všetkom, čo ste vypovedali o zodpovednosti. Áno, my sme o tom presvedčení, ale s vašimi skúsenosťami a s tými prebiehajúcimi diskusiami možno by sme mohli dosiahnuť tú požadovanú úroveň, ale to je stále veľký problém monopolov. Takže, čo môžeme spraviť? To je otázka na vás, na pána Belfry, na Facebook, eh, čo je vlastne praktický monopol v určitých oblastiach. Ako môžeme vyriešiť otázku monopolizácie, tak aby v podstate spotrebitelia naozaj nemajú voľný výber? To sa nedá vyriešiť nariadením o e-privacy. To si vyžaduje možno nejaké ďalšie nástroje, ďalšie prístupy, ako sa dá riešiť tento problém monopolizácie práva prístupu. A názor spotrebiteľa je dôležité vnímať všetky tieto veci, internet veci a ostatné veci, pretože bez toho mm, nič nevyriešime. Ale v tomto kontexte som rada, že ste spomenuli to, čo my stále zdôrazňujeme, že je potrebné podporiť inovácie. To nie je len prekažka, ale je to podpora inovácií a ja naozaj dúfam, že budeme mať nové technologické riešenia Chcela by som sa vám všetkým poďakovať za všetky tieto informácie a myšlienky a dúfam, že budeme pokračovať v týchto diskusiách. Ďakujem. Ďakujem, Mika. Ďakujem pekne za prezentácie. Myslím si, že sú veľmi užitočné pre nás všetkých ktorý pracujeme na nariadení o e-privacy. Ďakujem, že ste spomenuli otázku bezpečnosti. Myslím si, že to je jedna z kľúčových vecí. A plne súhlasím s vašim postrehom, že je potrebné vnímať holistický obraz informácie údaje, to je GDP a bezpečnosť údajov, siete, informácia sieti, táto smernica a potom interakcie, ako aj identifikácia samozrejme a interakcie, čo je rozsah pôsobnosti e-privacy. Keď začneme pracovať na interakciách, tak spomínate aj internet veci a na jednej z priesvitiek ste ukázali vzťah medzi strojmi a ľuďmi Myslím si, že však je potrebné zvážiť zložitejšie postupy. Stroj, stroj, človek, stroj, človek a tak ďalej. Pretože toto je úplne nové, keď začíname diskutovať o interakciách. Nie len, že to je tak, ako to bolo v GDPR, vzťah medzi e, klientom, občanom s ľudskými právami a spoločnosťou a zasielanie údajov a dochrana údajov, ochrana súkromia. Ale musíme zvážiť aj všetky tieto ďalšie rozmery všetkých interakcií. A myslím si, že to bol dobrý príklad zástupcu Facebooku. Áno, sú tu úplne nové možnosti, nové funkcionality pre ľudí, nové funkcie pre ľudí. A ja by som si chcel dať objasniť, či takéto riešenia tým zabijeme, touto verziou nariadenia o e-privacy, alebo či spochybníme tieto veci, alebo či nájdeme riešenia na zabezpečenie toho, aby aj takéto funkcionality boli možné vďaka rozhodnutiam jednotlivcov, pretože tí musia mať nejaké nástroje na zabezpečenie kontroly nad situáciou. Čiže to je otázka, ako nastaviť e-privacy, tak aby sme mali množstvo nových príležitostí. A posledná otázka na Giuseppe de Quisto, pretože vy ste zástupca Národného orgánu na ochranu údajov. Už predtým som položil túto otázku. Ide o to, či sme pripravení náležite implementovať GDPR, dúfam, že budeme, ale zároveň Potrebujeme e, zorganizovať všetky naše zdroje a kapacity a schopnosti, aby sme boli pripravení, aby sme začali pracovať na nariadení e-privacy, ak chceme dosiahnuť cieľ, tak ako povedala komisia, že by sme mali byť pripravení na dobnutie účinnosti tohto nariadenia koncom mája 2018. Ako vy hodnotíte situáciu z vašich skúseností? Či to je možné a čo potrebujete? My sa snažíme vo výbore LIBE zorganizovať stretnutie so zástupcami národných parlamentov na jeseň, aby sme s nimi diskutovali o tom, ako oni pracujú na implementácii GDPR, pretože to sú kľúčové veci. A na záver, predtým ako dáme slovo panelistom, ešte Daniel. Ďakujem pekne. To, čo pán Dakvisto navrhol, zaujímavé. Ja ako britský poslanec sa ťažko dostanem do televízie, takže možno budem reagovať aj pozitívne na tú vašu ponuku. Moja prvá otázka, ktorú som v úvode plánoval položiť, bola, či boj proti E, cyberzločinu, či bude skôr podporený alebo skôr zabrzdený e, týmto nariadením. Myslím, že ste to povedali už veľmi dobre, teda, že článok 6 je tam kľúčový a že e, môžeme urobiť ešte oveľa viac. Hovorili ste o internete veci, hovorili ste o autách bez šoférov a tak ďalej, čiže je tam toho ešte oveľa viac. Cookies. To je zaujímavá vec, lebo to spomínali viacerí panelisti. Uh, Áno, ak viete, čo je kuky, tak viete, ako sa toho zbaviť, že? Keď neviete, čo je cookie, tak proste kliknete, že akceptujete, alebo sa chcete dostať ďalej k tej službe, o ktorú vám ide. A zmení sa to po tomto? Nech prídeme s akýmkoľvek konsenzom, akýmkoľvek systémom. Zmení sa to? Ľudia, čo nevedia, čo sú kuky, zrazu to budú vedieť? Ehm, kliknú na to a pôjdu ďalej k požadovanej službe. To sa asi veľmi nezmení. A tiež sa spomínali ehm, lokalizačné systémy a ehm, to sledovanie, tracking, video vysielanie, video streamingové služby, tie často sú obmedzené na určité oblasti, preto musíte pustiť lokalizačné služby na vašom zariadení, aby si zistili, či ste na území, kde máte právo na takéto na takéto údaje. Čo, čo si o tom myslíte? Lebo oni sa snažia takto držať inú legislatívu. A to je súčasť takej väčšej veci, na ktorú chcem poukázať, lebo toto je uh, legislatíva, ktorú treba mať v kontexte. Hovorím aj o digitálnom obsahu napríklad, o, o nariadení na túto tému a tam sa hovorí o personalizácii anonymizovaných údajov, aby sme to mohli vrátiť spotrebiteľovi, keď uh, on skončí s našou službou. No a teraz GDPR, presný opak, uh, tam sa hovorí o o tom, že údaje musia zostať anonymizované. Čiže ako to celé zapadá do tej mozaiky jedno s druhým. A moja posledná otázka sa týka tej dôvernosti, pretože sú služby typu WhatsApp, end-to-end -end eh, kódovanie a sú úplne dôverné dá sa to tam dostať. Mnohí to používajú práve preto a robia to bez nejakého legislatívneho rámca. Urobili to preto, lebo tu bola takáto, takýto dopyt na trhu vznikal. Čiže áno, väčšia miera legislatívy, potrebujeme ju vôbec. A ešte ďalšia vec, terorizmus. Vidíte, že máme problém po útokoch v Londýne, napríklad vystal problém s informáciami, ktoré boli, tuším, na WhatsAppe, teda že orgány činné trestnom konaní sa týmto informáciám nemohli dopracovať. E, čiže vie si pánov predstaviť e, nejaký spôsob, ako v rizikových prípadoch umožniť orgánom činným v trestnom konaní prístup k takýmto informáciám, ktoré sú skryté e, takýmto zakódovaním? Dá sa to nejakým spôsobom do tohto, do tohto návrhu zapracovať? Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Šancos ako prvý. Tri minúty na osobu Áno, ja sa pokúsim prejsť tými otázkami. Sú také prierezové niektoré. E, začal by som diskusiou o terorizme, teda dôvernosť versus fyzická bezpečnosť. Na toto, myslím, poukázali viacerí poslanci. Ako to teda vyzerá z hľadiska Symanteku? Je dôležité pochopiť, že pokiaľ ide o počtovú bezpečnosť, že neexistuje čisto dobré ani čisto zlé. Konkrétne príklady uvediem hovoríme o poskytnutí súhlasu ako o niečom pozitívnom. Je to akoby iba dobré. Áno, je to dobré dať takúto možnosť užívateľovi. Ale keď ja som nejaký eh, cyberútočník, dám tam nejaký banner, kde sa eh, napíše, akceptuješ toto cookie, klikni a on keď tam klikne, tak eh, ja mu tam spustím do zariadenia, do zariadenia vírus že by som ja využil to očakávanie e, toho užívateľa, že sa nič zle nestane. A taktiež kódovanie. Kódovanie to je základná technológia. E, naozaj potrebujeme silné kódovanie, aby sme dokázali našu komunikáciu chrániť efektívne. Ale zároveň e, sa to využíva útočníkmi. Útočníci využívajú kódovanie napríklad e, vírus, e, ktorý zakoduje obsah vášho počítača a potom tí zlí, e, tí vás začnú vydierať, aby vám tento, tento obsah vrátili. A potom tie príklady, ktoré ste vyspomenuli, teda, že kodovanie využívajú teroristi, aby sa vyhli odhaleniu. Takže, aby som to skrátil, technológia sa dá používať rovnako ako nôž v kuchyni. Môžete použiť na krajanie, ale aj na vraždu. Takže je veľmi dôležité zdôrazniť, že e, na jednej strane pre priemysel e, vystáva potreba spolupráce e, v súlade s povinnosťami, ktoré majú podľa zákona. Ako si mám tak, toto berieme veľmi vážne, spolupracujeme s orgánmi činnými v trestnom konaní, vždy sme boli v tejto súvislosti veľmi veľmi transparentný, súčasťou poradného výboru Europolu a tak ďalej. No a spolupráca medzi priemyslom a políciou e, na konkrétnych otázkach, ktoré je potrebné riešiť, táto musí byť posilnená v súvislosti s terorizmom, e-evidence a, e, a otázky kodovania. Na týchto oboch diskusiách e, sa časňujeme, DG Home to celé zastrešuje a ja to chápem tak, že momentálne, momentálne ešte nepadlo žiadne konečné rozhodnutie, ale e, naozaj by som varoval pred takým prístupom, podľa ktorého sa má oslabiť kodovanie, e, pokiaľ ide o prístup e, orgánov e, činných trestnom konaní. Europol a ďalší tiež hovoria, že porušenie kodovania naozaj môže viesť k tomu, že e, sa tento prístup použije proti nám. Takže žiadne jednoduché technické riešenia problému neexistujú. Je to obrovská výzva ako celý ten proces vystavať, vystavať aby tu naozaj bol prístup a zároveň boli chránené naše, naše spoločnosti, naše technológie efektívnejšie. Pán Bony, vy ste hovorili o komunikácii stroj-stroj, e, človek-stroj, až toto musí byť naozaj pokryté. I privacy 100% súhlasím. A pozitívom tej súvislosti je, že rozsah pôsobnosti bol komisiou rozšírený od fyzických osôb aj na právnické. Uh, je dôležité, aby prístup k konečnému bodu bol možný v rámci e-privacy z bezpečnostných dôvodov a tiež je kľúčové, aby prístup z bezpečnostných dôvodov nebol obmedzený len na osobné údaje podľa GDPR, pretože komunikácia stroj-stroj takéto data neobsahuje. Ďakujem. A teraz dostáva slovo pán Beltra. Áno, rýchlo budem reagovať. E, pani Lauristín napríklad mm, sa pýtala na jednu vec a my to tiež pozorujeme a dosť s obavami, že dochádza k takej monopolizácii údajov. A to sa netýka len Facebooku, ale ďalších veľkých online platformiem. A dobre ste to povedali, že to nie je nariadenie i privacy, ktoré to vyrieši, ale možno tu bude viacero takých riešení, ktoré budeme musieť vypracovať, aby to fungovalo vrátane eh, práv hospodárskej súťaže, práv spotrebiteľov, to je spanica digital eh, content eh, a potom nariadenie i práve to všetko ako taký balík. Ale naozaj na online markete monopolizácia, kde vyťaz berie všetko, to je sila, ktorá z takéto monopolizácie údajov čerpá a toto je vec, ktorá aj nás veľmi znepokojuje. A to, čo povedal pán Bony, teda, že smerujeme k takému komplexnému najnebezpečnejšiemu scenáru. Áno, ide o svet, kde komunikácia medzi ľuďmi a strojmi e, sa bude prelínať jedno s druhým. Preto rovnako ako Symantec súhlasíme s tým, že musíme hovoriť o právnických osobách strojová komunikácia a páči sa nám, že sa stanovia dve základné zásady. Komunikačná služba medzi strojmi alebo ľuďmi. Za každým je potrebné držiavať e, bezpečnosť a aj dôvernosť. Oba tieto princípy. Vy ste sa pýtali, čo keď tu bude konflikt medzi verejnými záujmami, napríklad e, e, práca na nových službách, že by mohla byť v nejakom konflikte. Je potrebné mať na pamäti to, že v prípade takéhoto konfliktu vždy musíme zistiť, ktorý verejný záujem má prevládnuť a mať na pamäti chartu základných práv a tej všetko podriadovať. Pán Dalton, ako posilniť boj za počítačovú bezpečnosť. Áno, tieto právne e, nástroje musia byť náležite nastavené v zmysle rozsahu pôsobnosti, aby všetko fungovalo ako má. My sme hovorili o kodexe elektronickej komunikácie, ktorý je naozaj kľúčový v tejto súvislosti. A vaša otázka ku cookies. No, ja si myslím, že je potrebné pripomenúť si, že cookies momentálne už nie sú tou kľúčovou technológiou, ktorá sa využíva na vystupovanie ľudí. Je tu kopa ďalších spôsobov, o ktorých spotrebitelia ani netušia, možno ani nie sú pokryté žiadnou legislatívou a je potrebné zabezpečiť, aby sa do tohto návrhu dostali. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz pán Dakvisto, nech sa páči. Ďakujem pekne. Áno, naozaj stručne k niekoľkým bodom. Súhlasím e, s tým, že mnohé z tých bodov, o ktorých ste hovorili, si zaslúži e, ďalšie úvahy. Pracovná skupina práve vydala stanovisko k e-privacy nariadeniu. Tam nájdete ďalšie detaily a praktické riešenia niektorých e, z problémov, ktoré som ja vo svojom prejave nastolil. A tu sa dostávame k tomu, čo povedal pán Bonny teda, že je potrebné sa prichystať na GDPR a e-privacy nariadenie a ich uplatňovanie v praxi. Ja si uvedomujem, že technológie budú dôležitým prvkom pri našom rozhodovaní a ja, ako zástupca orgánu na ochranu údajov, chcem povedať, že v minulých rokoch napríklad bolo viacero postupov proti Google. Um, Google mnohí uh, úradníci na ochranu osobných údajov spoločne uh, postupovali proti Google. No a tie technológie skrátka dokázali priniesť riešenia, kde sú určité záruky a celé to bližšie ľuďom než v minulosti. Takže toto som chcela mne povedať. Áno, buďte pripravení, že nepôjde iba o nejaké zásady, princípy, ale že konkrétne technológie, že o tie pôjde. Lebo keď tie technológie nezvládneme, tak naozaj hrozí, že vznikne nová, nová digitálna priepas, priepas medzi princípmi a implementáciou. Uh, a to riziko spočíva v tom, že ak my si neuvedomujeme, ako konkrétne, reálne riešenia implementovať, v takom prípade možno budeme tvrdiť, že sa držíme nejakého princípu, to je všetko pekné, ale v praxi sa to nepretaví. A môže to mať dopady pre osoby nezamýšľané, ale môže k ním dôjsť. Čiže takto my sa pripravujeme na tieto nové legislatívne akty. A ešte k bezpečnosti. Vy ste spomínali naozaj tú interakciu stroje, ľudia v rôznych konfiguráciách. A bezpečnostné aspekty si asi zaslúžia v nariadení väčšiu pozornosť. Ide o oblasť, kde bezpečnosť a súkromie idú ruka v ruke. Nevždy súkromie a bezpečnosť e, sú na jednej strane, ako v tomto prípade, ale je tu jeden prvok, kvalita údajov, to je pilier našej disciplíny. A nástroj, ktorý môže priniesť bezpečnosť, e, alebo tieto nástroje to sú presne tie, ktoré prinášajú bezpečnosť napríklad eh, vzájomná identifikácia, kodovanie, posilnenie týchto nástrojov, to zvýši bezpečnosť a zároveň to eh, poskytne záruky eh, pre oblasť súkromia, ochranu súkromia. Takže toto som chcel povedať. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A teraz pán Strás, nech sa páči. Prvá otázka sa týkala priamo Facebooku či je to verejné, súkromné, či to spadá do tohto nariadenia alebo nie. Ja ako inžinier sa necítim kompetentný povedať, či niečo e, spada pod nejaký zákon alebo nie, ale áno, Messenger má podobné znaky ako iné e, podobné e, platformy, čiže možno na Facebooku celý to neplatí, ale pre Messenger snaď hej. Druhá otázka či sa dá bojovať nejako proti terorizmu. Mm, Toto spadá do širšieho kontextu bezpečnosti. Nariadenie momentálne vníma bezpečnosť veľmi úzko, bezpečnosť siete, konečných terminálov a providera a nie bezpečnosť vo všeobecnosti. Či nejde iba o terorizmus, o ktorého sa to týka, ale napríklad e, detská pornografia, a potom intimné fotografie, e, tzv. pornografia z pomsty, kde konáme proaktívne, čo pomáha užívateľom, ale či je to klasické bezpečnostné e, riziko e, podľa tohto nariadenia asi veľmi nie. Takže toľko k tomu. Pán Bony, ten sa pýtal, či toto náhodou E, neskončí, e, nezabrzdí e, také novinky, ako to video, ktoré sme ako videli. No, naozaj neviem, ako by sme získali súhlas na niečo takéto, aby tento nový feature mohol byť poskytovaný. Naozaj nám to veľmi stiaží situáciu. Ale aj keby sme sa trošku vrátili, ja ako inžinier ani nie ako e, zastupca Facebooku, ale ako inžinier. E, ja chcem, aby firmy mohli naďalej inovovať. E, naozaj budeme môcť naďalej pracovať na takýchto veciach mimo územia EÚ, ale inžinieri v rámci EÚ takúto výhodu mať nebudú, pretože budú veľmi limitovaní a budú zablokovaní z prístupu na nové trhy v nových oblastiach, ktoré teraz sú naozaj veľmi, veľmi aktívne. A toto ma znepokojuje. Myslím, že by pre všetkých bolo lepšie, keby sme sa všetci mohli férovo zúčastniť upresňovať. A posledná otázka, ku ktorej sa chcem vedieť, to je to, čo hovoril pán Dalton a kodovanie. Áno, e, je to e, kľúčová otázka. Ľudia si môžu vybrať, e, či chcú mať niečo zakodované alebo nie. V doplnkových e, features napríklad Facebook má takúto možnosť v prípade citlivých komunikácií využiť takéto kodovanie, ale um, teda je to rozdelené na rôzne, rôzne časti konverzácie, niečo sa dá urobiť kodovanie, niečo nekodovanie a teda užívateľia môžu prechádzať plynulo od jedného k druhému a majú za každým na výber. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán Stras. A tým sa dostávame k záveru nášho dnešného vypočutia. Samozrejme, že žiadne vypočutie nemôže ašpirovať na odpovedanie všetkých otázok, ale v mene organizátorov uh, chcem povedať, e, že tento, toto vypočutie naozaj bolo veľmi uh, aj pokiaľ ide o príspevky hostí, aj pokiaľ ide o otázky, ktoré tu odzneli. Na záver by som dal ešte slovo spravodajkyni, aby to celé uzavrela, takže Mariu Lauristín. Ak máte chuť, nech sa páči, môžete to uzavrieť. Ďakujem pekne, pán predseda, a ešte než sa ešte raz každému, čo tu je, poďakujem. Ja by som chcela odprezentovať ešte jednu takú pripomienku k celej tejto diskusii o potrebe e-privacy, o potrebe dôvernosti. Dnes večer v diskusii sa nespomínala jedna dôležitá vec, nespomínali sa deti lebo naozaj môžeme hodiny rozprávať o obsahu a tak ďalej. Ale keď sa dostaneme k deťom, ktoré často využívajú smartfóny ešte než sa pustia do chodenia, a to teda nie je vec, kde by sme mali očakávať nejaký súhlas, že áno. Za každým by to malo byť súkromné a bezpečné už a priori. A toto je dôležitá výzva. A potom iné zraniteľné skupiny, nielen deti, ale aj iní, čo využívajú tieto inteligentné technológie, ale nie sú schopní reflexie o všetkých tých prvkoch právneho a iného charakteru. Takže naozaj sme v situácii, ako softwaroví developeri, ako právnici, ako iní aktéry, sme v situácii, keď sme konfrontovaní s úplne novou realitou. To je prvá vec, to som chcela povedať. A druhá vec, čo mne vyplnilo z tej diskusie, e, je to, že dôvera je tá hlavná, hlavná hodnota na jednej strane pre producentov e, týchto technológií a aby ste mali túto dôveru, tak uh, musí byť dôvernosť. A na to je potrebné splniť dve dôležité veci. Transparentnosť a osveta, teda informovanie náležité ľudí. A tu sa dostávam k mojej obave, nadviažem na pána Bonyho, teda pripravenosť na implementáciu takto rýchlo. A ľudské zdroje spolu s Národným DPA som sa stretla s zástupcami našej univerzity a padla jedna otázka a to, kto školí tých ľudí, ktorí môžu mať na starosti ochranu osobných údajov, tak aby sa na všetkých organizáciách implementovali e, všetky potrebné pravidlá. Ja sa obávam, že zatiaľ ešte nemáme na to ani osnovy, lebo je to interdisciplinárne, IKT, právo, komunikačné vedy, psychológia a tak ďalej, to je také prierezové. Čiže naozaj musíme aj od komisie požadovať, aby sa toto začalo riešiť. Lebo technologická pripravenosť to je jedna vec, ale ak nebudeme pripravení, pokiaľ ide o ľudské zdroje, tak nepomôže žiadna technológia. Ešte raz ďakujem všetkým z vás, lebo naozaj ste nás obohatili, obohatili ste naše poznatky, naozaj si trošku viac veríme v tom, že tie hodnoty súhlasu e, sú naozaj veľmi podstatné a že sa teda uberáme správnym smerom. Ďakujem. Naozaj želám všetkým spravodajcom veľa úspechov a ešte chcem poďakovať rečníkom aj panelistom z prechádzajúcich panelov, ktorí zostali až do konca. Ešte raz srdečná vďaka za vašu účasť, eh, drahí hostia, ktorí ste prišli na toto vypočutie. Veľká vďaka, že ste zostali až do konca. Ďakujem za vašu dnešnú účasť. A vítame vás vo výbore LIBE aj v budúcnosti. Ďakujem pekne. Týmto vypočutie končíme.